Buenas tardes a todas y todos. Prosím všetkých, aby sme sa usadili a prajem všetkým taktiež dobrý večer. Bonsoir. Tout et tous. Guten Abend. Good evening, <laughs> dear colleagues. There's not a minute to waste. Dobrý večer, kolegovia. Nemáme čas na to, aby sme ním plýtvali, takže poprvé. Predseda ako predseda výboru LIBE som veľmi rád, že medzi nami môžeme privítať na tomto vypočutí dezignovaného podpredsedu na ochranu nášho európskeho spôsobu života. Je ním pán Margi, Margarity Skinas. Pani Sabin Fahajen je tu prítomná taktiež ako predsednička výboru pre kultúru a vzdelávanie. A Chcem pripomenúť, že podľa prílohy 7 rokovacieho poriadku parlament bude hodnotiť v danom prípade dezignovaného podpredsedu z hľadiska jeho kompetentnosti, angažovanosti na európskej úrovni a osobnej nezávislosti. Samozrejme, bude sa hodnotiť jeho znalosť v daného z portfólia a aj jeho odborné spôsobilosti a zručnosti. Dve otázky pripravila konferencia predsedov a šesť ďalších otázok, z toho tri pripravil výbor Kult a tri pripravil výbor Libe. Dezignovaný komisár poskytol odpovede v písomnej forme na všetky tieto otázky a tie sú k dispozícii vo všetkých e, úradných jazykoch. Výbor Júri, že výbor pre právne záležitosti nevznesol žiadne námietky a ako vieme, to je veľmi dôležité. Takže, pokiaľ ide o rozpravu, štruktúra bude nasledovná. Pán dezignovaný komisár bude mať 15 minút na to, aby uviedol svoju tému v rámci trojhodinovej doby našej schôdze a potom budú nasledovať otázky a odpovede a 5 minút bude mať eh, každý z eh, dotazovateľov. Čiže v podstate najprv v 5 minútach chode otázka, minúta odpoveď, 2 minúty a potom následná otázka, minúta a na záver bude odpoveď pána dezignovaného komisára zase minúta. Čiže toto je štruktúra. Prvé kolo otázok bude k dispozícii pre predstaviteľov politických skupín a potom v rámci tých 25 otázok a odpovedí e, tam budú samozrejme prítomní aj nezaradení členovia v tom druhom kole. Potom bude mať ešte na záver k dispozícii 5 minút pán dezignovaný komisár. Pani Ferhajen a ja budeme musieť byť pomerne prísni, pokiaľ ide o dodržiavanie času. Takže prepáčte, niekedy vás možno aj prerušíme. Pretože v opačnom prípade by sa nám to vymklo z rúk a musíme zachovať e, určitú disciplínu. A chcem povedať ešte raz, že tlmočenie bude poskytnuté do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie. Na záver môjho úvodného slova mi dovolte ešte povedať, že toto vypočutie je veľmi relevantné, pretože vieme, že je to práve pán Skinas, dezignovaný podpredseda komisie, ktorý má na starosti ochranu európskeho spôsobu života. To sa týka aj teda smerovania a koordinácie e, s ostatnými e, dezignovanými komisármi, ktorými sú Ilva Johansson a Helena Dali. Takže teraz, pokiaľ je o portfólio pána Skinesa, je veľmi dôležité predovšetkým pre náš výbor LIBA. Vychádzajú z Lisabonskej zmluvy a z e, Európskej charty ľudských práv. A nakoniec už vieme, že tá je v platnosti už 10 rokov. A v tomto ohľade vieme, že aj migračná politika, externý rozmer, európskej politiky. To sú veľmi dôležité súčasti nášho balíka legislatívy a teda z hľadiska bezpečnosti Európskej únie je to veľmi dôležité. Takže tohoto sa týka tiež portfólio pána Skinasa a európsky spôsob života. To je určite veľmi zásadná vec. Čo tým máte na mysli? Alebo čo to znamená ako také? Môžeme sa zhodnúť na tom, čo je to európsky spôsob života, ale možno e, sa zhodneme nielen na názve, ale aj na obsahu, na náplni tohoto názvu. Ako to vlastne e, môže byť aj prípadne zle vnímané, alebo proste e, niekto pod tým môže vidieť rôzne veci. Dôležité je, aby sme sa dokázali chrániť, ochrániť si tento európsky spôsob života. Takže veľmi pozorne budeme načúvať z oboch strán. To je nesmierne dôležité. A hlavne pokiaľ ide o pakt e, azylu a migrácie. A ako vieme, že teda tento pakt e, pre, o azyle a migrácii bol dosť dlho blokovaný zo strany rady. No, potom, samozrejme, by som teraz rád dal slovo pani Verhaen, ktorá ako prvá prehovorí k vám. Nech sa páči. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán spolupredseda, za to, že ste veľmi jasne prezentovali, aký bude priebeh a v mene výboru Kult by som chcela pána Skinasa, dezignovaného podpredsedu, privítať. Vám, pán Skinas, sa e, prenáša veľmi dôležitá zodpovednosť ochranu našich, našeho európskeho spôsobu života. Vaša zodpovednosť e, sa týka migrácie, bezpečnosti, kultúry, vzdelávania športu. Určite nám všetkým neušlo, že k vašemu portfóliu e, sa otvorili otázky, a v rámci e, tohto vypočutia budeme mať určite možnosť vaše predstavy o, o, o, portfólie, o portfólii počuť. Je to pozitívny signál, že koordinácia vzdelávania kultúry bude v, e, v portfóliu podpredsedu komisie. To význam vzdelávania kultúry pre európsky projekt dobre zdôrazňuje. Samozrejme, tu tiež je otázka, ako táto úloha v politickom dianí a v spolupráci práve dezignovanou komisárkou pani e, Gabriel a s príslušnými generálnymi riaditeľstvami bude riešená. Nad rámec toho, e, čo nás zaujíma na vašom portfóliu je medzi iným otázka, ako tie, tú úlohu koordinácie, realizácie e, európskeho vzdelávacieho priestoru chcete riešiť a ako chcete urobiť vzdelávanie integratívnejším, prístupnejším, ako vidíte, cezhraničné vyučovanie a celoživotné vzdelávanie. Veľmi radi si tiež vypočujeme, aké nástroje v oblasti vzdelávania e, máte, pokiaľ ide o integráciu a pristahovalcov. Určitý počet bodov ste nám zodpovedali už písomne a ja sa v tejto súvislosti chcem vám poďakovať za vaše odpovede na otázky, ktoré sme vám vopred položili. Zve, som zvedavá dozvedieť sa počas budúcich troch hodín viac o vašich názoroch e, na oblasti, ktoré vám sú písané. E, určite e, zodpoviete kľúčové otázky pre príslušné výbory. Máte teraz slovo, odovzdávam vám slovo, nech sa páči. Thank you, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička Verhaen a pán predseda López Aguilar. Dámy a páni, toto je pre mňa veľmi osobitná príležitosť, naplnená emóciami. Za posledných 30 rokov pri mnohých príležitostiach som mal príležitosť byť na rôznych výboroch a e, v rámci rôznych orgánov európskych inštitúcií, jednak ako e, mladší e, predstaviteľ, e, funkcionár, potom aj ako manažér a tak ďalej. A celkovo teraz, keď uvidím, že tu sedím pred vami ako dezignovaný podpredseda Európskej komisie a uchádzam sa o vašu dôveru, aby som mohol implementovať program na nastávajúcich 5 rokov spolu s vami, toto je pre mňa ozaj vec, ktorá ma zavezuje ku skromnosti. Chcem pripomenúť, že Európska únia stojí na úcte k ľudskej dôstojnosti v spoločnosti, kde pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami sú vnímané ako jasné fakty. Európska zmluva pre mňa veľmi jasne zadefinováva aj moje, moje poslanie. Portfólio ktoré som dostal do vienka, sa týka e, vzdelávania, kultúry, zamestnávania, bezpečnosti, migrácie, zdravotníctva a rovnoprávnosti. A ten spoločný trend všetkých týchto oblastí politiky, to, čo ich spája, sú ľudia. Je to symbol aj základná premisa. V tom zmysle, že na každom záleží. Nikto by nemal stať bokom a všetci by mali mať prístup k rovnakým právam, k istotám a príležitostiam. Toto je tá premisa, z ktorej budem vychádzať, ak budem potvrdený ako podpredseda komisie. Svoju koordinujúcu úlohu vnímam ako významnú pridanú hodnotu v troch zásadných oblastiach, na ktoré budem sústreďovať aj teraz e, svoje úvodné vyhlásenie. Jednak ide o to, aby sme spoločnosť urobili spravodlivejšou a inkluzívnejšou. Po druhé, chceme naplniť nový pakt pre migráciu a azyl. A po tretie, chceme završiť bezpečnostnú úniu, ktorá bude vyznávať moderné e, trendy a bude sa brániť možným hrozbám. Čiže budeme samozrejme pôsobiť prierezovo. A mojou úlohou bude zabezpečiť, aby sme e, v rámci všetkých politických koncepcií konali v prospech ľudí a aby sme prinášali konkrétne výsledky. V žiadnom prípade e, neberiem na ľahkú váhu tú rozpravu, ktorú rozpútala <laughs> vlastne už samotná forma názvu e, môjho portfólia. Mám veľkú úctu ku všetkým stanoviskám aj argumentom, ktoré boli prezentované v tejto debate. Shakespeare by asi e, sa snažil v nás vytvoriť predstavu, že všetky názvy voňajú sladko. Ale dôležité predsa len sú, pretože nám prinášajú význam. A Určite byť Európanom niečo znamená. Takže keď chceme povedať, že sme Európania, to znamená, že musíme brániť to, čo je najzraniteľnejšie v našej spoločnosti. Znamená to e, zdravotníctvo a sociálne systémy pre všetkých. Všetci, aby mali rovnaké príležitosti. Znamená to aj podporovať kultúru a šport to sú tiež základné prvky nášho systému. Ide o to, aby ľudia boli vzdelaní, aby boli zdraví, aby mali zručnosti, ktoré im umožňujú žiť dôstojným spôsobom. Aby mali pocit bezpečnosti doma, na ulici a všade tam, kde sa stretávajú a kde vlastne žijú spoločne. Byť Európanom znamená byť otvorený svetu, žiť s otvoreným srdcom, žiť s otvoreným, otvorenými dverami. Znamená to hájiť tieto zásady a hodnoty v celom svete. Byť Európanom znamená mier, slobodu, rovnoprávnosť, demokraciu a úctu ľudskej dôstojnosti. Ak to môžem povedať veľmi osobne, pre mňa byť Európanom znamená a znamenalo žiť európsky život, eh, mať európsku rodinu a vychovávať ju. A 30 rokov som venoval vlastne eh, štátnej službe v Európe. Ak teda nie pre Európu, tak radšej nič. Som hrdý na to, že som Európan a som hrdý na to, že som dostal túto jedinečnú príležitosť, aby som mohol slúžiť Európe. Vážené poslankyne, poslanci, vaše výbory, ktoré sú tu dnes zastúpené, sú tým hnacím motorom, ktorý vytvára inkluzívnejšie a odolnejšie, životaschopnejšie podmienky našej spoločnosti a vytvára dobré príležitosti pre všetkých. Začnem teda prvou kapitolou, teda ako urobiť našu spoločnosť spravodlivejšou a inkluzívnejšou. Vieme, že musíme chrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší a chcem, aby to platilo celkovo, prierezovo. Ak budem potvrdený vo funkcii, budem využívať prierezovo celé portfólio a pristúpim komplexne k otázke inkluzívnosti aj integrácie. Vytvorenie Európskeho piliera sociálnych správ to je veľmi dôležitý mílnik a chcem zabezpečiť, že všetky zásady a práva sa prenesú do praxe. Jednou z mojich prvých úloh, jednou z hlavných úloh bude zabezpečiť, že budúci Európsky, Európsky sociálny fond plus bude podporovať sociálnu inklúziu a bude podporovať aj posilňovať mobilitu pracovnej síly v rámci celé EÚ. Chcem, aby aj v rámci európskeho semestra sa tieto aspekty posilňovali. Chceme aby sa európska zóna vzdelávania stala realitou. A chceme modernizovať systém vzdelávania a odbornej prípravy aj v rámci digitálnej e, prípravy a digitálneho vzdelávania. Erasmus, Discover EU a European Solidarity Coop, teda Európsky zbor Solidarity, to sú tiež veľmi dôležité prvky, ktoré sa zameriavajú na tieto príležitosti. Dôležité aby žiadne dieťa neostalo bokom a preto budeme vytvárať v rámci alebo zavedieme európsku garanciu pre deti. A to sa týka teda podpory v oblasti zdravotníctva a školstva. Toto je práve v jadre celého tohoto bodu a určite svoj záväzok e, sa budem snažiť naplniť. Budeme za to, aby sa posilnili systémy zdravotníctva a príslušným kolegom komisárom pre rovnoprávnosť sa budeme venovať tejto téme rovnoprávnosti medzi rodmi a budeme sa zaoberať aj antidiskriminačnou legislatívou práve v záujme rovnakej pláce za rovnakú prácu. Okrem toho, tieto aspekt inklúzie musí taktiež zahraňať aj aspekt eh, integrácie osôb z tretích krajín to, s čím sa už vlastne začalo v roku 2016 v súvislosti s utečencami a migrantmi. Veľmi rád som e, zistil, že dlhodobý aspekt integrácie migrantov a utečencov bude zapracovaný do nového Európskeho sociálneho fondu Plus. A toto nám umožní mať v rukách viac prostriedkov na to, aby sme mohli podporovať integráciu. A nezabúdajme, že jednou z veľkých hodnot E, Európy je kultúrne dedičstvo. A tam musíme investovať, aby sme dokon, aj vnútri, aj mimo našich hraníc mohli tento aspekt posilniť. Šport taktiež môže mať pozitívny dopad na spoločnosť aj z hľadiska zdravotného, sociálnej inklúzie, aj rodovej rovnosti. A chceme pomôcť našej spoločnosti a ekonomikám, tak potrebujeme proste aktívne zapojiť všetkých. Inklúzia znamená aj to, že je to právo aj povinnosť. A pre všetkých. Teraz mi dovolte venovať sa druhej kapitole, a to je nový pakt o migrácii a azile. Toto je beh na dlhé trate, ale som presvedčený, že mobilizáciou svojich silných stránok a aj z toho, že sa poučíme z minulosti, môžeme veľa dokázať. Tiež ide o prierezovú tému a týka sa to aj interných aj za externých politík. Takže pokiaľ ide o spoločný európsky azylový systém, prvá vec, ktorú robíme spolu aj s komisárom pre domáce záležitosti, je, že začneme dialog s vami a s členskými štátmi, aby sme našli presne priestor na kompromis. Budeme načúvať a potom vytvoríme nejaký plán, ako postupovať. A budeme samozrejme eh, prezentovať alternatívy a budeme sa snažiť dospieť ku konsenzu. A až potom naozaj formálne, oficiálne položíme niečo na stôl. Už ani na sekundu nebudeme zanedbávať ten obrovský kus práce, ktorý sa už doteraz urobil a už doteraz boli dosiahnuté mnohé kompromisy e, a všetky tieto aspekty veľmi dobre poznám a aj vďaka vám sa dosiahlo to, čo sa dosiahlo. A Všetko toto ostane v platnosti, to sa zachová. Pokiaľ ide o interné reformy, to je len jedna z častí toho, čo treba urobiť v tom širšom obraze. A určite budeme chcieť vytvoriť nový azylový systém v Európe a budeme podporovať členské štáty, aby uzatvárali aj alebo dočasné dohovory ohľadne vyloďovania. Pre mňa to znamená, že treba viesť aj dialógy s mnohými mimovládnymi organizáciami, ktoré napríklad v stredu mori pomáhajú zachráňovať utečencov a to je len samozrejme jedna z častí tých aktivít. Vieme na Lampeduse, aké boli tragédie a nechceme to zažiť znova. Jeden, teda všetky návrhy a iniciatívy tohoto nového paktu budú mať e, za cieľ aj zrušenie vnútorných e, e, hraničných kontrol a že sa vrátime k fungujúcemu, plne fungujúcemu šengenskému systému. Musíme proste vyvinúť systém, ktorý nás bude chrániť aj pred zneužívaním samotného systému a musíme riešiť otázku ľudí, ktorí nemajú právo na to, aby tu mali pobyt a práve aj pravidla, ktoré sa týkajú navracania osôb, to musíme riešiť, readmisné dohody treba riešiť, aj právo tranzitu a aspekt práva e, pôvodu alebo krajiny pôvodu. To všetko treba riešiť. Máme už k dispozícii nejaké nástroje, ktoré sa týkajú týchto priorít. A na záver, keď budeme stavať na e, aspekte legálnej migrácie, budem podporovať moderné a presne zamerané také programy pre legálnu migráciu, ktoré budú riešiť aspekty ekonomiky, e, pracovného trhu aj demografické výzvy. Takže budeme sa povedzme, venovať e, týmto mechanizmom v súvislosti s Nigerom aj Rwandou napríklad. Čiže je tu aj aspekt bezpečnostnej únie ako ďalšia téma. Sú hodnoty, ktoré hájime, pre nás znamenajú, že ich musíme zabezpečiť aj proti niektorým výzvam. Je to tá istá únia, ktorá prichádza s novými normami pre e, dátovú bezpečnosť a vidím aj tu určitú svoju úlohu, pokiaľ ide o bezpečnosť, či tam treba rešpektovať základné práva. Rešpektovanie základných práv musí byť zapracované od začiatku do príslušnej politiky a koncepcií. Toto bude tiež aspekt, ktorý sa týka implementácie interoperability a to chcem zdôrazniť v súvislosti s novými informačnými systémami. Takže veľký dôraz budeme klásť na implementáciu a budeme podporovať koordinovaný prístup na ochranu Európanov online práve prijatím E, návrhu, ktorý sa bude týkať e, teroristického obsahu online a aj cestou príslušného zákona o digitálnych službách. Budem sa snažiť pomáhať pri budovaní systému, ktorý bude odolávať e, rôznym hrozbám, aj hybridným. Dámy a páni poslanci, Veľmi dobre viem, ako bývalý člen tohto zoskupenia, e, viem, viem, že srdce európskej demokracie je tu. Tu sa prijímali zákony, príjmajú zákony o našej budúcnosti. Tento parlament, váš parlament, bol zvolený e, najväčším možným počtom e, účasti za posledných 20 rokov a to je svedectvom aktívneho angažovania občanov ktorí sa zúčastňujú našej demokracie, dávajú jej formu. Nechceme ich sklamať a to tiež znamená, že prebez, preberám voči vám úplnú zodpovednosť a, e, voči mojej oso- teda aj záväzky voči mojej osobe a očakávania. Vážení kolegovia, Rád by som povedal, že to tiež znamená, že musíme tiež plniť e, zmluvy a, a kódex správania pre komisárov. Ja budem kolegiálne spolupracovať s kolegami a neunavne s vami, aby bola Európa bezpečnejšia, bolo tu viac rovnosti, aby sa nikto e, nevylučoval. E, chcem sa zaviazať, aby ľudia, že ľudia budú mojou prioritou nad e, rámec e, národných hraníc a stranických záujmov. Naša únia musí byť úniou ľudských bytostí, úniou, kde nikto e, nezostáva bokom. Únia občanov, ktorí žijú tolerantnej, v tolerantnej a koheznej spoločnosti. Thank you, Mr. Skinas. Ďakujeme, pán Skinas. A teraz prejdeme priamo k prvému kolu otázok e, e, do 7. teda e, siedmým predstaviteľom politických skupín tohto parlamentu. Začneme pani Mecolov za skupinu EPP. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, de, pán dezignovaný podpredseda, za váš e, vyčerpávajúci úvod. My výdame skutočnosť, že vaše portfólio pokrie množstvo e, vzájomne prepojených aspektov európskeho života, ako ste správne poznamenali Vaše portfólio sa týka v konečnom dôsledku ľudí. Náš európsky spôsob je ukotvený e, v zmluvách. Respekt základných hodnôt, práv, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, práva menšín, pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita. Sme hrdí na tieto hodnoty a hrdí na príklady, ktoré nám dávajú nielen nám, Európanom, ale v celom svete Vaše portfólio si vyžaduje vodcovské schopnosti. To e, od vás očakávame, to u vás hľadáme. Ako chcete zabezpečiť to, aby rovnosť a diverzita, ktoré sú takou súčasťou našeho života, sa posilnia? Ako zabezpečíte, že integrácia zostane milníkom v vašej práce a v neposlednej miere e, koordinátori sa vás e, pýtajú na koherentnosť, nový pakt o migrácii, realitu pracovného trhu. Ako všetko toto chcete riešiť? Nech sa páči, pán dezignovaný podpredseda. Dve minúty na prvú odpoveď. Pokiaľ ide o hodnoty a priority e, na využitie tejto e, prierezovej možnosti, e, aby sa vlastne plodne využívala kolektívna práca, Ide o to, aby sa skom, e, skombinovalo vynáranie všetkého toho, čo e, potrebujú naše nové spoločnosti, rovnosť, e, inklúzia, toto je všetko veľmi zjavné. Nemusím na to plýtvať slovami. Veľmi úspešne vieme spolupracovať v týchto pracovných tokoch. Robili sme to úspešne, ale teraz musíme žať plody práce, ktorá vzýšla z týchto paralelných uh, vplyvov, aby sme vytvorili novú pridanú hodnotu. Naozaj som e, šťastný a som e, plný očakávania smerom k týmto novým zodpovednostiam. Je to, potrebujem spolupracovať s komisármi, v kolegiu s vami a s členskými krajinami. Pokiaľ ide o pakt migračný, jedno z poučení, e, pokiaľ ide o situáciu ktorú e, nachádzam v tejto oblasti spolu s Ilvou Johanssonou, že potrebujeme nový začiatok. Potrebujeme sa pozerať opätovne na veci, ktoré e, nefungovali a ktoré sme, sme sa nedohod- na ktorých sme sa nedohodli. Bez toho, že by sme stratili e, tú prácu, kde sa v dosiahol pokroko. Musíme sa zamerať na to, kde je centrum a v rámci tohoto paktu to bude samozrejme v centre pozornosti reforma eh, dublinských eh, pravidiel, ale potom celko jasne musíme pridať eh, aj všetko to, čo vedie k riziku, že by sa mm, čo by nám pomohlo začať odznova odzblokovať odblokovať situáciu, čo by vedelo ovplyvniť e, mysle tých, ktorí majú také e, veľmi e, fragmentované myslenie v tejto otázke. Pani Necela, pokiaľ ide o migráciu špecificky, znížilo sa počet príchodov, ale stále ľudia hynú na našich brehoch. Pašeracké siete stále fungujú, návraty tiež nefungujú tak, ako by sme chceli, ani zdieľanie zodpovednosti nefunguje, krajiny pôvodu stále potrebujú viac európske investície a readmisné dohody e, sú príliš nepočetné. Ako ste povedali, je jasné, že treba urobiť viac. Čo sa však dá urobiť inak v budúcich 5 rokoch, tak to, čo sme ešte nevyskúšali. Ako vidíte vašu úlohu v realizácii tohto? A pokiaľ ide o legálnu migráciu, chápem, že toto je teritorium členských krajín, ale nie je na čase na dobré posúdenie toho, aby sa zručnosti v krajinách členských lepšie zosúladili pre tých, ktorí prichádzajú e, legálne do Európy? Pán e, dezignovaný podpredseda. Už pri tej prvej otázke som o tom začal hovoriť. Musíme začať zdôrazňovať e, reformu Dublinu a spojených e, predpisov, ale aby sme odblokovali situáciu, musíme zapojiť ďalšie aspekty, aby sa spoj- urobil celostný obraz. To znamená readmisné dohody, Schengen, hranice. Musíme ľuďom pomôcť, aby videli, že tu nie je ani jediný problém, ktorý by všetko vyriešil ako všeliek. Musíme riešiť všetky rozmery balíčka, e- interné, externé. Takže počúvať a potom konať. Pokiaľ ide o legálnu migráciu, treba sa opierať o úspechy pilotných projektov, revidovať našu smernicu, e, teda e, mo, mo, modrej kartičky a e, riešiť naše zručnosti, našu demografiu celkom jasnou legálnymi cestami a spôsobmi. Ďalej predstaviteľ SAD, a to je pani Sipel na minútu. Ďakujem pekne. Pán Schinas, bohužiaľ názov vašho portfólia nahráva pravicovým e, extrémistom a to vedie k interpretáciám, že vlastne vytvárate nejakú pevnosť Európa. Ale naša kultúra bola vždy ovplyvňovaná migráciou, to vidíme e, v každodenných veciach, architektúra, hudba, jedlo. Je to výzva, ale migranti nie sú hrozbou. Ľudia, ktorí utekajú pred prenasledovaním alebo hľadajú prácu, to je súčasť našej histórie a našich európskych hodnôt. Vy tvrdíte v svojom e, poslaní, že potrebujeme e, e, chrániť našu kultúru, takže môžete povedať pred kým Nemyslíte si, že to bude prispievať len k väčšiemu rozkolu spoločnosti? Potrebujeme inkluzívnejšiu úniu ako v konkrétnych slovách by ste vy, ako spomínate vo vašom liste, podporovať naše hodnoty a právny štát, a teda kultúru právneho štátu? Dve minúty na odpoveď, pán e, designovaný podpredseda. Ďakujem za túto otázku. To mi umožňuje vyjasniť to, čo som hovoril v úvodných slovách. Nikdy som nezdielal názor, že názov môjho portfória môže byť hrozbou, alebo že by mohol vytvárať obraz teda kultúry my proti vám, my proti ním. Nie, toto nie je to, čo vedie naše kroky. Európska únia je e, majákom vo svete, ktorý, e, kde sa stmieva. Sme rozmanití, sme e, inkluzívni, sme špeciálni, sme iní, obdivujú nás a závidia nám. Myslím si, že i v našom záujme tieto atribúty využívať pozitívne, mať naše spoločnosti odolnejšie, bez toho, že by sme mali obavy alebo že by sme sa e, ospravedlňovali kvôli našim hodnotám. Títo populisti sa snažia e, špekulovať, instrumentalizovať naše hodnoty, naše hodnoty sú veľmi odolné. Že by, nie, že by ich ohrozili populisti. Populisti by mali byť naš, naopak našimi hodnotami ohrozovaní. Nemyslím si, že by to bola kultúra neznášanlivosti, nepriateľstva. Naše migračné politiky, ako ich štruktúrujeme, sú inkluzívne, komplexné, sú založené na jednoduchej premise, že Európa E, bude pokračovať e, a bude naďalej destináciou poskytujúcou azyl. Prečo by sme mali hovoriť o pojme my proti ním? My máme hodnotovú politiku, my budeme vždy krajinou azylu. Musíme však jasne celkom povedať, že kto nie sú pre, e, ktorí nemajú oprávnený dostať azyl, musia sa vrátiť späť Budeme to robiť našim spôsobom, našim európskym spôsobom, našimi hodnotami, humanným, dôstojným spôsobom, s našimi prostriedkami, e, slušne. Nemyslím si, že toto by e, niečo nám mohlo dávať pocit viny alebo, alebo niečo, za čo by sme sa ospravedlňali. Ja chcem zdôrazniť pozitívnu stránku. Pani Sipel, vaša reakcia na minútu. Bohužiaľ musím povedať, že ste nezodpovedali na otázku, proti komu musíme chrániť našu kultúru a neodpovedali ste na otázku, ako konkrétne chcete podporovať naše hodnoty a našu kultúru právneho štátu. Ukážete e, jasný záväzok, že táto komisia bude e, pracovať pre Európu, ktorá bude, zvyšo, bude otvorená tým, ktorí sú tu, ale aj prišielcom. Čo bude nové v novom pakte o migrácie. Mohli by ste presne to skonkretizovať, ako sa to bude líšiť od existujúcej legislatívy a od e, návrhov, ktoré sa momentálne diskutujú, ako sa to bude líšiť od rozhodnutia parlamentu o holistickom prístupe k migrácii a možno tiež by ste mohli zodpovedať ďalšie otázky z prvej minúty. K tomu názvu som nikdy nepovedal, že vy ste zdieľali tú negatívnu interpretáciu názvu ale tá interpretácia tu je. V tých písomných otázkach sme sa pýtali, či chcete zmeniť ten názov. Vy ste to nezodpovedali. Preto vy osobne sa budete angažovať, aby sa zmenil názov vášho portfólia? Na minútku, pán kandidát. Zase tá téma proti komu? Proti tým, ktorí nám už neumožňa oslavovať 14. júl v NIS proti tým, ktorí nám neumožia e, prechádzať po Ramble v Barcelone, proti tým, ktorí napriek, naproti, e, ktorí by mali pomáhať migrantom, ich e, zasahujú v táboroch, proti tým, ktorí nedávajú potraviny, tým, ktorí sa uchádzajú o azyl, tým, ktorí neumožňujú deťom chodiť do škôl, proti všetkým tým aspektom, ktoré by sa dali podľa nás riešiť pozitívne, inkluzívnym prístupom pokiaľ ide o to, e, čo zastávame. Opakujem celkom jasne, za žiadnych okolností môj pohľad na toto portfólio, ktoré poprvýkrát existuje, by malo byť vnímané negatívne alebo by nás mal, mohol viesť úvahe, že nejakí populisti by ho instrumentalizovali, aby sme im nahrávali. To nie je môj, moja úloha. Pokiaľ ide o pakt, celkom jasne som upresnil v mojej odpovede pani Mecole, že a budem mať snad, dúfam, možnosť ďalej ho vysvetľovať. Teraz prejdeme k skupine Renew. Slovo má pani Intfeld, máte minútku. Ďakujem. Ďakujeme, pán eh, kandidát Nepochybujem určite o vašej osobnej odhadlanosti hodnotám, ktoré ste popísali, ale obdivujem tiež vaše uh, snahy obhajovať názov, ktorý nemôžno obhájiť. Ani ste nepovedali uh, ani slovičko o, našom, o tom názve ochrana európskeho spôsobu života. Vy ste veľmi uh, skúsený odborník na komunikáciu, vy ste pochopili veľmi rýchlo, že tento názov v kombinácii s migračným portfóliom je naozaj toxický názov. E, pravica ho oslavuje ako víťazstvo a vy lepšie viete než ktokoľvek iný, že ani jedna interpretácia a preklad to nenapravia. E, som prekvapená, že pani van der Leyen trvala na tom. Ak to malo zjednotiť ľudí, tak to zlyhalo. Je to skôr rozkolujúce a ľudí to e, vyčlenuje EKR sa teší, EPP e, je tak na polovicu. E, takže súhlasíte s tým, e, že výber názvu bola chyba, alebo ešte horšie, je to, bolo, to jednoducho pri, znakom zlého politického úsudku. Nech sa páči. Pani Infeld, vychádzam z premisy, že, a povedal som to na úvod, že rešpektujem všetky argumenty a pozície vyjadrené v rozprave o názve. To len opakujem. Nespochybňujem tie jednotlivé argumenty a ich hodnoty. Myslím si, keď som, e, e, som čítal slova e, zvolenej predsedkyne komisie voči médiám, kde jasne vysvetlila pozitívny spôsob, ako to možno vidieť v spojení s článkami 2 a 3 zmluvy. Na záver tohto textu je odsek, ktorý hovorí, že čas našeho európskeho spôsobu života je to, že v Európe vždy diskutujeme a dohodneme sa medzi sebou navzájom. Myslím si, keďže e, vy e, chcete odo mňa zaujať stanovisko k tomuto faktu, ja poviem, že mám plnú dôveru e, k novozvolenej pre, predsedničke, e, že dokáže oceniť tento argument. Bola v parlamente po, po roky, ako mnohí z vás. A ja si myslím, že medzi rešpektom pre vyjadrené argumenty a jej ochotou načúvať a dohodnúť sa, som presvedčený, že čas e, prinesie odpovedi na to, čo vy, na otázku, ktorú vy mi kladnete dnes. Is that it? OK, yes. over to you. Nech sa páči, pani Intveld, vaša doplňujúca otázka. Zaujímavé. Máme čas ešte, pokiaľ viem, dve minútky. Is... Otázka je naozaj vážna. Neadresujem ju len vám, ale komisii, pani van der Leyen, akú bitvu chce riešiť komisia, pretože v júli sa hlasovalo, veľmi tesná väčšina zvíťazila a ja sa pýtam, prečo komisia neinvestuje do eh, úzkeho vzťahu s parlamentom namiesto eh, toho, aby sa tu vlastne eh, robila európska verzia kultúry. Ja by som chcela hľadať alianciu s, e, s e, proeurópskymi e, e, silami, než že by som prehlbovala zákopy. Ten názov, a to zôrazňujem, musí sa zmeniť. Moja rada pre vás. Spolupracujte, nebuďme na seba zlí, spolupracujme v únie, ktorá bola otvorená, inkluzívna. V tomto parlamente nenájdete väčšinu pre nič iné. Európa by má bojovať za rovnosť, e, príležitosti. Vaš, vy máte na výber. My, pán Schinas, budete bojovať za to, aby sa ten názov zmenil, alebo nie? Excuse me, the timing, the timing has to be... <laughs> Musíme uh, uh, vrátiť časomieru, pretože potlesk uh, vám ukrojil z času. Začíname, máte minútku. Nech sa páči, pán Skinas. Ďakujem, pán predseda. Keď zvolená predsedkynia komisie prezentovala politické usmernenia alebo línie v tomuto parlamentu v júli, prezentovala šesť e, e, línií práce písomne, aj teda v svojom prejave. A jeden z týchto šiestich blokov bola ochrana európskeho spôsobu života s obsahom, ktorý bol jasne vysvetlený. Tento parlament jej dal dôveru. Je zvolenou predsedníčkou, pretože vy ste jej zverili vašu dôveru na základe týchto šiestich e, línií, červených línií, ktorá vám, ktoré vám predložila. Takže ja to chápem tak, odtedy sa mnohé udialo, ja to chápem tak, že vy sa snažíte spojiť určitú, určitú negativitu, predchádzať mojej práci. Ja sa snažím vám ale naopak vysvetliť, že nikdy nebudem vnímať negativitu v mojej v popisy mojeho portfólia. Naopak, vy vlastne e, nám hovoríte, že máme byť e, e, svetovými priekopníkmi v rovnosti a tak ďalej, ale my už sme, takže vlastne hlásate k už veriacím. Takže treba to hovoriť s určitou hrdosťou a treba to obhajovať, ak to hovoríte my, os- mne osobne. A mne hovoríte, aby som to robil. Ja som budoval mosty posledných 30 rokov. To definuje mňa. Ja som tvoril mosty, to bola moja práca. Spájať ľudí. A som presvedčený, že tak budem vedieť činiť. Oh. Now we move to the Greens group. It'll be one minute for... Takže zelený, pán, e, na minútu, na otázku. Pán Skinas, viem, že sa snažíte pozitívne vnímať názov vášho portfólia, ale naozaj úprimne nestrap, neste, necíti sa trapne takýmto názvom. Je to jak z 90. rokov neofašistických kníh. Pre mnohých ľudí to vyzerá tak, ako keby to, čo sme chceli, ako by e, sme chceli niekoho chváliť. Toto dávame darček fašistom. A ja mám problém s tým, aké priority budete mať ohľadom integrácie. zavazuje, zavezujete sa k akčnému plánu komisie z roku 2016 o integrácii občanov tretich štátov, ktoré žijú v EÚ a budete potrebovať parlament, aby dostal ďalšie prostriedky v rozpočtu v rámci rokovaní o záročnom finančnom rámci a konkrétne budete podporovať priame poskytovanie finančných prostriedkov pre miestnu a regionálnu samozprávu ako občianskú spoločnosť na integráciu a príjmanie, tak ako to navrhuje tento parlament vo svojom stanovisku? Nech sa páči, máte dve minúty. Uh, Pán radžit, ja som už asi odpovedal, keď som pani Zipel odpovedal, hovoril som, že extrémisti a populisti sa majú čoho báť, majú sa našich hodnú odbáť a nie naopak. A ja jednoznačne odmietam, aspoň pokiaľ sa to mňa týka, ako ja vnímam tento nadpis, eh, že to je eh, tak, ako je to popísané vo vašej otázky. Druhá časť otázky, áno, jednoznačne áno. Povedal som to na úvod, budeme mať akčný plán z roku 2016, ktorý Eh, ktorý bol v podstate vrchol migračného javu, migračnej krízy. Snažili sme sa všetky zložky komisie dať dohromady a pripraviť taký prvý akčný plán o inklúzii a integrácii utečencov a migrantov. Zafungovalo to, ale ja to vnímam iba ako začiatok. Musíme spraviť oveľa viac. A máme to šťastie, že v rámci nového návrhu viacročného finančného rámca dlhodobá inklúzia migrantov je v rámci nového Európskeho sociálneho fondu plus fondu. Tam je viac peňazí, viac príležitostí. A poviem ešte niečo iné. Súhlasím úplne s vami. Pokiaľ viem, tak ste boli v Sheffielde e, starostom. Ja si nemyslím, že takéto niečo treba robiť z Bruselu. To by bola veľká chyba aby v Bruseli sme všetci vedeli lepšie ako hoc do iný. Nie, nebudali by sme presadzovať inklúziu ako nástroj z hora nadol od nás k vám. Musíme počúvať miestne komunity, regióny, samozprávu, ľudí priamo v teréne, občianskú spoločnosť. A ja sa zavezujem, že ma uvidíte často v teréne hostiteľskými komunitami, v vzdelávacích centrách, na futbalových e, zápasoch, na školách, na univerzitách. Tam musíme ísť. A ja sa spolieham na vašu podporu. Takže pán Magit na minutu. Nikto nespochybňuje vašu prácu, ale s veľkou úctou jednoducho to nestačí. Ako ste povedali, nadpisy a slova majú zmysel a majú svoju váhu. Ak budete trvať na tomto názve, je to arogantné a politická zvrátenosť tejto novej komisie. Takže úprimne povedané pre mňa aj pre mnohých ostatných, tento názov je jednoducho nepriateľný, nepriateľný ústupok pravicovým fašistom a extrémistom. E, iba jeden spôsob, ako sa dá dosiahnuť integrácia, to je zaručenie rovnakých práv, primeranej podpory a silného právneho postavenia všetkým, ktorí žijú v EÚ, či sú to migranti, žiadatelia o azyl alebo utečenci. Navyše máme dlhodobých rezidentov, ktoré sú mimo EÚ a nemôžu ísť na trh práce a tam sú takisto aj migranti a utečenci. Chcete presadzovať skutočné právo na voľný pohyb, tým, že e, začnete novelizáciou smernice o dlhodobom pobyte? Posledná minúta, moja posledná minúta. Čo ste tým chceli povedať? Nie, nie, nie, na tento vlog, na túto otázku. Každý poslanec má 5 minút. Hej? Znelo to dosť dramaticky, vaša <laughs> posledná minúta. Pán Magit, k tej prvej časti vašej otázky. Ja k tomu asi nemám už čo povedať teraz poznáte moje stanovisko k tej druhej časti. Ja plne s vami súhlasím. Ja si myslím, že je tu priestor na prehodnotenie našej legislatívy o dlhodobom pobyte, ale prehodnotenie. Prehodnotenie je naplánované. A tie predchádzajúce prehodnotenia tejto legislatívy ukázali, že sú tam medzery a nekonzistentnosti a ja som ochotný zvážiť legislatívnu zmenu legislatívy o dlhodobom pobyte presne preto, aby sme riešili plekášky, e, pretože ľudia, ktorí zákonne pôsobia, žijú, e, nemôžu požívať právo pracovnej mobility v EÚ a to treba napraviť a myslím si, že to je téma blízka srdcu aj pani poslankyne, ktorá sedí vedľa vás. Nikolas Per, zastupca e, na jednu minútu. Pani, pán váš predchodca uh, hovoril presadzovať uh, zákonnú migráciu ale nikdy nemal na to prostriedky. Všet, pre všetkých nás je dôležité právo na azyl, ale všetci dnes tvrdíme, že právo na azyl uh, sa nepoužíva, je samostatnou témou, zložkou migrácie a teraz žiadatelia o azyl často e, nie sú teda vysťahovaní. E, e, údaj Eurostatu to potvrdzujú, ostávajú e, na území EÚ. E, takže e, v podstate ten, tá sloboda pohybu sa stala e, slobodou etablovania sa. Vrúca smernica o návratoch na, na odpovede, na 17 stránkach vašich odpovedí nikde sa nespomenuli návraty a žiadne operatívne rozhodnutia. Takže mám dve otázky. Uh, Máte chrániť európsky spôsob života, to je nadpis vášho poslania. Aké technické a právne opatrenia chcete zaviesť na to, aby boli efektívne realizované návraty a chcete dať e, finančné prostriedky e, krajinám, od ktorých sú migranti, aby sa zastavili migračné toky a chcete dať právomoci konzulátom, aby mohli zabezpečovať vyhostenie? Pán Skinas, dve minúty. Eh, jeden z problémov, ktorý máme v Európe, hlavne keď diskutujeme o európskej migračnej politike, je určitá tendencia hľadať jednu jedinú čiastočnú, čiastkovú pravdu na veľmi zložitý fenomén, a ktorý žiaľ sa nedá riadiť jedným prístupom alebo jednou pravdou. A preto je posledné prehodnotiť všetko. A keď som odpovedal pani Macole, že nový pakt, že to slovičko pakt je veľmi e, zácne slovo, treba ho naplniť obsahom. E, musíme dať dohromady všetky prvky, ktoré máme k dispozícii. Ak chceme mať systém efektívnych návratov, potrebujeme mať systém readmisných dohôd s krajinami pôvodu a tranzitu. Má v úmysle spolu s komisárom ktorý má na starosti, bude mať na starosti medzinárodnú spoluprácu a e, vysokým predstaviteľom, podpredsedom komisie a komisárom pre susedskú politiku. Spolu sa na to pozrieme. Je potrebné si stanoviť e, priority, hovoriť s tretími štátmi a snažiť sa hľadať, ak dovolíte mi to tak povedať, nie kondicionalitu. Jednoducho to nebude fungovať. Musíme hľadať globálne dohody dohody, kde vyhrávajú obe strany. Musíme v týchto dohodách riešiť aj príčiny migračného javu. Musíme zároveň riešiť aj potreby rozvoja týchto krajín, vytvárať príležitosti mladým ľuďom, aby ostali doma, aby slušne žili doma, miesto toho, aby sa e, e, hádzali do rúk e, paša, pašerákov. Čiže mojou ambíciou je spraviť toto, Diskutoval som aj o tom s Iva Johansenom a no, to od nás žiada aj predsednička komisie. A dúfam, že bude mať aj vašu e, váš súhlas a že budeme mať s vašim súhlasom viac šance na to, aby sme dosiahli tento cieľ. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte minúta na doplňujúcu otázku. Pán Skinas, e, vaša odpoveď e, sa veľmi nelíši odpovede predrečníka. A tu bol to úplné zlyhanie, takže doplňujúca otázka sa týka mafie a mm, pašerákov, ktorí prosperujú na africkom kontinente a naozaj v hrozných podmienkach zneužívajú ľudí. Mimovládne organizácie zdá sa, že sú komplicmi týchto pašerákov. Čo chcete spraviť cez Frontex, aby tieto mimovládne organizácie prestali byť komplicmi nezákonnej migrácie a komplicmi ľudí, ktoré využívajú absolútne hrozné metódy? Bolo škandálom počuť to, že pani Kaula dneska e, vo výbore LIBE e, e, súhlasí alebo sa podiela na tejto logike komplicitnosti mimovládnych organizácií s pašerákmi. Nesúhlasím s takýmto uvažovaním, nesúhlasím s tým, nemyslím si, že mimovládne organizácie sú pred problémom, e, súčasťou problému sú skôr súčasťou riešenia. Musíme, ako som povedal, riešiť to globálne, nemôžeme riešiť túto otázku bez toho, aby sme ošetrili všetky aspekty a všetky príčiny, ktoré e, živia tento jav. I ľahko sa dá povedať, že to je jedna otázka pašerákov alebo otázka mimovládnej organizácie. To tak nefunguje. Je to situácia oveľa zložitejšia, je to globálny jav, ktorý sa nedá vysvetliť čiastočnými prístupmi a argumentami a zopakujem to, čo som povedal predtým. Našim jediným prostriedkom na úspech je trošku sa pozrieť na to, čo sme robili v minulosti a pozrieť sa na to, čo nefungovalo. Tu máte pravdu, návraty nefungujú, nefungovali. Je treba spraviť viac. Nefungujú preto, lebo jednoducho preto, že sme nemali readmisné dohody aby, e, cez ktorý sme podporili tieto návraty. Takže viete, jednu vec, čo som sa dozvedel v tejto oblasti, alebo naučil v tejto oblasti, je to, že v migračnej politike všetko so všetkým súvisí. Takže je potrebné riešiť naraz všetko. Dobre? Takže... E, pán Pukačiny na minútu. Pán Skinas, povedali ste, že európsky spôsob života je výsledkom kultúry a hodnot, ktoré nás definujú ako Európsku úniu. Politická pluralita, oddelenie štátu a náboženstva, rešpektovanie práv menší, národová rovnosť. To spomienam iba zo pár príkladov. Takže čo spravíte preto, aby ste zabránili eskalácie tzv. getokultúry, ktorá je pravým opakom princípov, ktoré nás charakterizujú? Samozrejme, hovorím tu o niektorých častiach v našich mestách, kde e, e, etnické a náboženské skupiny vylúčujú, odmietajú európsky spôsob života. Miesta, kde e, náboženský radikalizmus ktorý už spôsobuje utrpenia v našich členských štátoch a kde sa často vytvárajú takéto geta. Nech sa páči, pán nás dve minúty. Pán Prokacony, ja nikdy v živote som neobhajoval a ani nepodporoval nič, čo končí ISM. Nemám rád izmy. A ten popis, ktorý, to, čo ste popísali, je presne výsledkom mnohých izmov. Opäť tieto getá, alebo ja by som ich skôr nazýval ostrovy exklúzie a nie inklúzie sú výsledkom mnohofaktorového rozvoja spoločnosti. Ja si nemyslím, že nájdeme jedno jediné vysvetlenie tohoto javu. Mám viacero vysvetlení, ale je ich viac ako jedno. Podľa mňa odpoveď, čo môžeme my spraviť ako Európska únia, to je veľmi jednoduché. Hovoril som o tom s pánom Magidom predtým, že musíme počúvať mesta, regionálnu samozprávu, miestnú samozprávu. Musíme ísť do terénu, musíme riešiť potreby integračné a inkluzívne. Musíme priniesť týchto ľudí do spoločnosti takto budeme bojovať proti tým izmom. Ďakujem. Pán Pokačiny, ešte na minútu, nech sa páči. Pán Schinas, v vašich písomných odpovediach ste povedali, že podpora zákonnej migrácie bude jednou z vašich, jedným z vašich hlavných cieľov. Súhlasíte s názorom, že jediný spôsob, ako mať racionálny rámec pre zákonnú migráciu, je boj proti nezákonnej migrácii? Eh, dovolte mi povedať, že eh, vaše úmysly dať eh, ľudí do centra vašej politickej činnosti ma pozitívne prekvapili. Je to iné ako to, čo sa často deje v tomto parlamente a čo je ovplyvnené ideologickým prístupom. Váš prístup mi pripomenul zmysluplné slova Žána Gitona, katolického francúzského filozofa myšlienky nie sú slova jednej jedinej osoby. Musíme mať radi ľudí, pre ľudí musíme žiť a umierať. Ďakujem, pán Skinnas. Ja som si to vysvetlil tak, že už nemáte čas. Nie, nie, nie. Mali ste... Teraz máte dve minúty, keďže ste minuli zatiaľ iba jednu. Pán Fokačíny, všetko, čo nám umožní stretnúť sa na území humanity. S tým súhlasím, budeme tam spolu. Zamerané na ľudí, budem tam a dúfam, že tam budete aj vy, budem s vami a dúfam, že vy so mnou. Teraz, čo sa týka zákonnej migrácie, existujú tri dôvody, ktoré nás nutia spraviť niečo zmysluplné so zákonom migráciou. Všetky tri sú dôležité. Poprvé, pretože to je spôsob, ako riešiť demografické problémy. Po druhé, je to spôsob, ako e, rozbiť e, podnikateľský model pašerákov. A po tretie, je to nie jediné, ale jeden z možných spôsobov, ako riešiť chýbajúce zručnosti. Takže, ak chceme spraviť niečo zmysluplné so zákonom migráciou, to nie je niečo, čo závisí od boja proti nezákonnej migrácie. To je niečo, čo musíme náležite a pozitívne zorganizovať. A tam máme dobrý začiatok, podľa mňa. Pilotné projekty, ktoré umožňujú niektorým našim členským štátom s našou pomocou začať sa púšťať do systémov zákonnej migrácie. To je dobrý začiatok. Mali by sme robiť viac v tomto duchu. Ja som nový v tejto problematike, takže rád prehodnotím návrh o modrej karte. Pozrime sa na to, čo tam zlyhalo. Asi sme to príliš eh, predpísali dôkladne. Možno, že potrebujeme ľahší prístup. Otvorene sa na to rád pozriem. A potom musíme pokračovať s humanitárnymi koridormi a spolu s presídlením, pretože to je ďalší riadny, organizovaný postup, ako dostať ľudí zákonne, ľudí, ktorí môžu pozitívne prispieť k nášmu hospodárstvu a našej spoločnosti. Ďakujem. Gue. Pán Advenatis, Advenitis, nech sa páči. Zastupca GUE na minútu. Ďakujem pekne. Vítajte, pán Schinas, ďakujem, že ste prišli. Použili, často používate slovo bezpečnosť. A uh, spovedali ste viackrát aj zdravie, čo ma teší, Predpokladám, že hovoríte o prístupe k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, pretože ak je to tomu tak, tak to je super správa. Môžete nám prosím vás vysvetliť, či ste toto mysleli, keď ste hovorili o zdraví alebo zdravotníctve. Avšak sú tu Renew, Europe, socialisti, zelení a GUE, e, zjednotená lavica. Štyrým politickým skupinám sa nepáči názov vášho portfólia. Máte mnohé skúsenosti, takže nechápem, prečo nechápete, polovicu parlamentu. Ochrana európskeho spôsobu života to využíva extrémna pravica. Pani Le Pen je nadšená, počuli ste to. Ja som očakával od vás iný postup, nejaké vyhlásenie. Chcete to zmeniť? Ja som novinár a ocenil by som konkrétnu odpoveď, pretože máte bohaté skúsenosti. Takže zavezuje sa ťa, že zmeníte názov nielen zo symbolických dôvodov, pán Schinaz, ale preto, aby ste nás presvedčili o tom, že nie ste za túto retoriku, ktorá chce Európu rozdeľovať. Pán Schinaz? Ďakujem pekne, pán Arvanidis. Áno, prvá otázka. Áno, naozaj pod rovnosťou a rovnakým prístupom k univerzálnym službám zdravotným či školským. To obsahuje moje portfólio. Musíme sa postarať o to, aby tí najslabší a najzraniteľnejší neboli odrezaní, aby mali aj oni rovnaký prístup k základným službám. To je niečo, čo z nás robí Európanov. Presne toto. To je niečo, čo musíme chrániť v európskom spôsobe života. To je niečo pozitívne nie je to negatívne. Teraz hovoríte, že pani Lepen je nadšená, oslavuje? Nie, pani Lepenová neoslavuje. Snaží sa zneužiť toto a na, tak, e, otočí to tak, aby jej to nahralo do karát a čaká, že či sa chytíme na háčik alebo nie. A keď sa chytíme na ten háčik, tak budeme hrať hru pani Lepenovej. A keď sa nechytíme na háčik, tak naše správanie ohrozí pani Lepenovu. Ja to vidím tak a ja takto dôvodím. To nalážete, λοιπόν, οπότε είναι ιδεολογικό. Dobre, takže to teda nebudete meniť. Prepačte. Ja som len čakal na pána Skinsa, či vyčerpal svoje prvé kolo. Ale ešte máte k dispozícii nejaký čas. Ale je, môžeme ešte argument vysloviť jeden? Nech sa páči. Pán Avramitis, keď som sem prišiel, moja politická skupina povedala, povedz, čo chceš, e, rob, čo chceš, len jednu vec nerob. Ne, nepustia sa do debát e, s poslancami, ktorí sú novinári. Hej? A, a ne, teda takto. Neočakával som, že europoslanec bude ku mne rozprávať ako novinár. Takže máte slovo, pán Hranides. Ja som rád a som poctený tým, že som novinár a verím, že aj vy vo svojom pôsobení, na vašom poste budete tiež e, robiť to, čo vás bude ctiť. Pokiaľ ide o vaše portfólio, Chcem sa spýtať, či teda tam patrí aj téma migrácie. A ide o ochranu občanov vo vzťahu k hraniciam. Je tu ale jedno slovo, ktoré tam chýba a to je spravodlivosť. Akceptovali by ste teda, že tam vo vašom portfóliu teda nebude aj pojem bezpečnosť z hľadiska náplne? Ďakujem pekne. Teraz, pánsky nás máte teda v neposlednej miere teda minútu na odpoveď v rámci tohto prvého kola koordinátorov. Nech sa páči. Pán Hrvanitis, v plnej miere si vážim, rešpektujem spravodlivosť, ale spravodlivosť nespadá do môjho portfólia. E, patrí to mojej kolegyni pani Jourovej. Ona bude mať vypočutie v pondelok a môže vám to vysvetliť. Pýtate sa, či je, je to v poriadku, že z môjho portfólia bola akoby odňatá tá spravodlivosť. Bezpečnosť a migrácia, migračná politika, to sa týka tam všetkých e, členských štátov a ide to ruka v ruka, samozrejme. A v Grécku tieto dve portfólia teda to moje a spravodlivosť idú ruka v ruke. A pán López Aguilar vám povia, že vo výbore Ligbe je to to isté. A to isté sa týka Junkrovej komisie. Podpredseda Timmermans a komisár Avramopoulos spolupracujú. Takže prečo by to malo byť iné v komisii, ktorú povede pani van der Leyen? Dáva to zmysel, samozrejme, keď sa tu argumentuje. A je to článok 17 od 6 e, zmluvy, kde sa to stanovuje a hovorí sa tam, že predseda Európskej komisie má právo a právo teda aj inštitucionálne, aj právo budovať svoju komisiu alebo vyskladať ju tak, ako podľa tohoto zákona poklada za vhodné. Takže nie je to na mne, aby som rozhodol ale v odpovedi na vašu otázku mi dovolte pripomenúť vám, aká je v súčasnosti situácia. A tá momentálne je taká, ako ju aj navrhujeme. Pôjdeme k druhému kolu a povedie ho pani Rhajen. Ďakujem veľmi pekne, takže budeme pokračovať eh, v tom istom tempe ďalšími členmi výboru. Teraz chcem skutočne pripomenúť, aby ste prosím dodržiavali ten časový aspekt. Minúta, dve minúty a tak ďalej. Prvým rečníkom bude pán Tomáš Frankovský za EPP z výboru Kult. Ďakujem za slovo. Keď berme do úvahy, že vaša úloha ako podpredsedu komisie budete mať eh, proste na starosti aj vzdelávanie, aj šport. Chcem sa spýtať na šport. Jeden z najväčších výdobytkov predchádzajúcej komisie bolo to, že sa dosiahla spolupráca troch komisárov, ktorí boli e, zodpovední za zdravie, kultúru a šport. S cieľom zlepšiť zdravotný stav e, Európanov. A určite podpora športu na úrovni Európy, to je dôležité. Chcete pokračovať s tým, čo sa nazývalo ako iniciatíva Európsky týždeň športu, respektíve teda, ako chcete vylepšiť ešte to, čo tu je v danom smere, keď teda budete komisárom. Chcete v týchto iniciatívach pokračovať? Ďakujem. Ďakujem, pán Frankovský. Nech sa páči. Máte slovo, pán Skinec. Ďakujem pekne, pán Frankovský. Naozaj, toto sú iniciatívy presne také, ktoré chceme. Pretože tomto zmysle naozaj Európska únia môže priniesť pridanú hodnotu. Hovoríme o ozaj veľkých aktivitách, ktoré e, môžu významne prispieť aj k budovaniu povedomia, ktoré nás spája. A šport určite spája ľudí. To isté platí o zdravotníctve zdravotný život, pardon, zdravý životný štýl. To je úzko naviazané na šport. A určite aj e, pán Stala Kria Kridy, ktorý tu bol pred niekoľkými dňami, ten vám práve vysvetloval tieto aspekty. Pani Maria Gabriel tiež sa venuje športu, takže je tu ešte niečo, čo ste asi nespomenuli a mám pokušenie teraz e, to spomenúť. Šport môže byť výbornou cestou ku inklúzii, k začleňovaniu, k integrácii. To, ako už e, bolo povedané, to je práve to, čo znamená, že je tu ten pocit, že niekde patríte. A posilní to spoločnosť a jej odolnosť. A práve v tomto zmysle som bol rád, že aj nie veľmi ďaleko odtiaľto, v Krajnevom. Je tu taký amatérsky futbalový klub, nedaleko, a tí, to ľudia, našou pomocou, vďaka peniazom z programu Erasmus+, vytvorili vynikajúci program pre integráciu utečencov a migrantov. A chcem ich navštíviť e, veľmi skoro. Takže toto je už na tej základnej úrovni veľmi dobrý príklad, ako môžeme správne využiť peniaze a pomôcť. Ďakujeme pekne. Máte ešte náväznú otázku, pán Frankovský? Minúta, nech sa páči. Áno, mám. Bol som v Krajneme a som novým členom výboru KULT a je pravdou, že Európska komisia prišla aj s mnohými dobrými iniciatívami, ako napríklad e, ceny za inklúziu v športe. Sú tu viaceré zaujímavé projekty, ktoré sa venujú integrácii utečencov. Chceli by ste teda v týchto iniciatívach pokračovať a ako ich chcete vylepšiť? Tak bude potrebné, nech sa páči. Prosíme odpoveď. Áno, už som sa vyjadril, keď som hovoril o migrácii a utečencoch, že áno, chcem sa vrátiť ku akčnému plánu z roku 2016, ktorý sa týka integrácie migrantov a azilantov a utečencov. A dôvod je jednoduchý. V 2016 sme za, s tým začali a samozrejme neklamme sa, vtedy reakcia EÚ na to čo bol najväčší pohyb populácie v Európe od druhej svetovej vojny, tak to určite viedlo k tomu, že sme museli veľmi veľa pracovať aj z hľadiska zvládania toho prílevu utečencov. A samozrejme, to sa týka aj know-howu, aj prostriedkov a aj v rámci generálneho riaditeľstva pre vnútorné veci DG Home sa nám podarilo vypracovať ten akčný plán a teraz je čas zrevidovať, prehodnotiť ho, aby sme vedeli urobiť viac a možno aj lepšie. Ďakujem pekne, pán nás. Ďalším rečníkom je pán Matič z výboru Kult za socialistov a demokraty. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán Skinas, kultúra je prvok ktorý určite vedie k tomu, že ľudia sa cítia, že patria do EÚ. Ale súvisí to, súvisí to aj so základným vzdelaním a s poskytovaním takých informácií, ktoré sa týkajú aj celkovo vnímania globálneho sveta. Čiže pokiaľ ide o nové príležitosti, nové zručnosti, nové vedomosti, ako chcete využiť Európsky zbor Solidarity v tomto zmysle napríklad pri budovaní e, povedomia v oblasti občianských práv. Ako chcete e, pomôcť tomu v oblasti kultúry pre európsku mládež? Nech sa páči odpoveď. No, to, čo nás definuje, čo nám dáva ten zmysel spoločného bytia, je práve to bohatstvo a rôznorodosť našich kultúr. Preto nás obdivujú a aj nám závidia vo svete. Stačí to ale takto? Určite nie. Na jednej strane potrebujeme aj naďalej investovať do kultúrneho dedictva, pracovať na ňom, ale na druhej strane musíme budovať aj cestou vzdelávania a osvety. Potrebujeme e, aj ten rozmer budovať. Musíme zbližovať ľudí ale vytvárať e, také oblasti európskeho vzdelávania, a to je významná priorita pre nás, aby sme dokázali osloviť všetky úrovne vzdelávania od základnej školy až po univerzity. Chceme vytvoriť e, určité nasmerovanie, chceme vytvoriť aliancie európskych univerzít, a to už začíname. Chceme vytvoriť aliancie učiteľov. Ide o to, aby e, boli náležite oceňovaní, aby bolo jasné, že robia vynikajúcu prácu a prispievajú k budovaniu spoločnosti. A na záver <laughs> chcem povedať, potrebujeme na to aj peniaze. Na vzdelávanie, kultúru, šport, mládež. A vieme, že program Erasmus Plus má prostriedky a to je vlastne ten e, drahokam na našej korune. A hovorí sa o tom, že sa až strojnásobia tie prostriedky, ktoré budú k dispozícii. A takže tu budeme mať aj tých mladších hradov a to je Discover EU, objavuje Európu a buduj Európu. To sú, aj tam e, aspekt solidarity sa to bude posilňovať a aj budovanie tohoto zboru solidarity. To všetko spadá do toho veľkého balíka a je dôležité, aby sa budovali zručnosti a potom, aby sa aj spoločnosti navracali tie poznatky. Ďakujem pekne. Nejaká nadväzná otázka, pán Matič, nech sa páči, minúta. Áno, ďakujem. Nedávne voľby poukázali na to, že mladí ľudia sa chcú globálne angažovať napríklad v oblasti klimatických záležitostí a udržateľného rozvoja. Ako chcete udržať túto angažovanosť mladých ľudí? Nech sa páči odpoveď. Nie je pochyb o tom, že tá tzv. zelená eh, vlna bude jednou z tých vecí, ktoré budú definovať túto novú komisiu. To nie je tajomstvo. Nemusíte nás o tom presviečať, že to treba urobiť. Sme o tom presvedčení. A ste si istí, že vám neunikla prezentácia, teda prejav, e, e, ktorý mala v júli novozvolená predsednička komisie v súvislosti aj s digitálnou érou a s tými významnými prioritami, ktoré máme nie je pochyb o tom, že je tu aj prvok mladosti, a teda účasti mládeže, presnejšie povedané, a aj aspekt toho, ako nazeráme na klímu, životné prostredie. A je dobré, že sa tomu venuje pozornosť a mládež by sa za to nemala ospravedlňovať. A niekedy s prekvapením počujem alebo čítam niektoré aspekty E, kde sa poučuje mládež o tom, čo treba robiť v súvislosti s klímou. Samozrejme, mládež má právo v tomto vyjadrovať svoj názor, pretože to je jej budúcnosť. A z môjho uhla pohľadu e, aj prostredníctvom programov pre mládež e, sa budeme snažiť urobiť čo najviac, aby sme podporili tento smerovanie k udržateľnosti. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Ferran z výboru Kult za Renew Europe. Skinas. Pán Skinas, na úvod sa len pridám k názorom, ktoré sa vyjadrovali k vašemu portfóliu. Či už ide migráciu alebo kultúru, nevysiela to dobrý, dobré posolstvo a malo by sa to zmeniť. A chcem sa spýtať na vzdelávanie. Keď hovoríme o vzdelávaní v EÚ, sú tu dve reality. Európa, ktorá sa posúva a Európa, ktorá stagnuje. Počas posledného samitu k vzdelávaniu sme hovorili o, o do, úrovni uh, sekundárneho vzdelávania, ktorý vychádza z uh, Erasmu+, a potom veľmi znepokojivá časť s veľkými problémami dnes v Európe jedno z piatich detí do 15 rokov neovláda základy, teda čítať, počítať, písať. Hlavne sa to týka detí migrantského pôvodu, ktoré sú vo vašom portfóliu. Keď hovoríme o rovnosť, e, roti a rozmanitosti, a to je vlastne vaše poslanie, ako chcete v tomto probléme konať? Ako zmierite tieto dve reality? Ďakujem za túto otázku, pani Fanáš. Centrum e, tej vašej otázky sa točí e, okolo rovnosti, nerovnosti. Je jasné, že napriek našim pokrokom a napriek našim e, kročikom vpred nerovnosti pretrvávajú na pracovnom trhu, ale aj vo vzdelávaní. A my máme povinnosť ich riešiť najmä vtedy, keď sa Európa nachádza v eh, historických rekordných číslach zamestnanosti. Práve teraz treba riešiť tie otázky nerovnosti, ako povedal pán Juncker. Teraz treba opravať strechu, keď je slnečno, keď spáli slnko. Teraz treba vidieť tie nerovnosti z dvoch stran. Z eh, pohľadu pracovného trhu, politického, sociálneho. Treba to robiť politikou v rámci semestru a odporúčaniami pre každú krajinu Práca kolegu Domrovsky sa, sa bude smerovať týmto smerom a ja sa budem zúčastňovať, pretože predstavte si, 60 odporúčaní z našej strany našim členským krajinám sa týka oblasti mojich kompetencií, prístup k zdraviu, zručnosti, schopnosti a tak ďalej. A paralelne k tejto práci v semestri sa tiež bude aktivovať, budú aktivovať naše nástroje Eh, týkajúce sa eh, profesionálnej dráhy. Treba to urobiť. Eh, je to pre nás priorita, ktorú treba, ktorej sa určite obratíme s optimizmom. A zdieľam vašu analýzu tiež, pokiaľ ide o otázku demokratizácie Erasmu+, pretože sú tu určité aspekty v Erasme+, ktorý nezbránia určitej časti populácie sa zúčastňovať pre nedostatok prostriedkov na základe ich rozpočtov, aby e, prispeli, konverzujem s kolegom e, pre zamestnanosť, pánom Šmitom, by sme komunikovali, či sa dostanú, dokážu kom, e, mobilizovať sociálne fondy, aby títo ľudia mohli, ktorí by mali financie a ktoré by umožnili kombinovať to s našimi príspevkami, je to e, reálny problém a ja si ho uvedomujem. Ďakujeme. Pani Fara máte e, doplňujúcu otázku? E, otázka sa týka vzťahu medzi vzdelávaním a zamestnanosťou, hlavne k tomu, čo máte v, vo vašom poverení. To je otázka kompetencií. To znamená perspektívne kroky k tomu, Vieme, že sa chceme angažovať, chceme inovatívnejšiu Európu smerom ku Green Dealu. Tieto pracovné miesta sa budú transformovať. Ako budeme adaptovať tieto vzdelávania a ich programovať, aby naozaj sme sa dostali k aktualizácii týchto kompetencií v prospech eh, týchto cieľov. Pán Skinas, nech sa páči. V rámci kompetencií potrebujeme postupovať podľa troch princípov. Podľa princípu v prvom rade relevantnosti, adekvátnosti, potom podľa porovnateľnosti a potom anticipácia. Teda treba mať tieto tri princípy v hlave, keď sa pripravujeme na to, aby sme prispeli vo svete, ktorý sa mení, v spoločnosti, ktorá sa mení. V rámci komisie, musím vám to pripustiť, že táto otázka kompetencií je veľmi zdieľaná medzi viacerými direktorátmi. Preto je tu dnes toľko aj hostí asi. Treba ukončiť tú fragmentáciu. V rámci politiky je to práca, táto práca sa bude deliť medzi Nikolasom Schmidtom a, a mnou s cieľom postarať sa o to, že dokážeme prispieť e, k upresneniu našich nástrojov. Všetko je klasická sociálna politika, to bude Nikola Schmidt s pánom Dobrovskisom. Tak sa budú deliť. A potom Maria Gabriel bude mať svoje nástroje zase z tejto strany podpredsedníckého stolca, teraz z mojej strany. Toľko. Pekne ďalším rečníkom je pani Tomč z výboru Ample za EPP. Ďakujem vám pekne za slovo. Pánsky nás. Rada by som nadviazala na tému zručnosti. Budete zodpovední aj za veľmi dôležité témy, ktoré súvisia aj s e, záujmami výboru pre zamestnanosť MPL. A potrebujeme dobre fungujúci pracovný trh, ako viete. A Európska únia samozrejme zaznamená veľmi vysokú mieru zamestnanosti, ale predsa len existujú nedostatky v niektorých zručnostiach, v niektorých konkrétnych zručnostiach i profesiách. A ten nový program, ktorý sa zamerá na nové zručnosti pre Európu a aj pre budovanie nových profesí, e, zabezpečia sa nejaké opatrenia v tomto smere, aby sa zabezpečilo teda, že ľudia nadobudnú kvalitné zručnosti a schopnosti. Čo plánujete v tejto oblasti? Aké opatrenia? Nech sa páči, dve minúty na odpoveď. V prvom rade mi dovolte povedať, pani Tomč, že som veľmi rád, že je tu prítomný a zastúpený aj výbor pre zamestnanosť, pretože už samotný fakt, že vedľa Libe je hneď aj výbor Empel. To je práve dôkaz, že moje portfólio je veľmi dôležité aj v tomto aspekte. A práve preto to vlastne zlučujeme e, tieto jednotlivé vetvy práce. Pokiaľ ide o tému zručnosti, myslím si, že musíme urobiť súčasne dve veci. Poprvé, teda v prvom rade, ako už pani Ferán hovorila, potrebujeme investovať do zručností v súvislosti s pracovným trhom a tam zabezpečiť rovnosť, rovnoprávnosť. To je ten tradičný spôsob, ako investovať do zručnosti. Ale je tu ešte niečo navyše, čo sa týka zručnosti a je to veľmi relevantné a kde treba urobiť viac. Je to otázka tzv. soft skills, jemných zručností. A to vedie ku inklúzii. Nede e, proste e, nevyhnutne o také zručnosti, ktoré sa týkajú pracovného trhu, ale ide o lepšie začlenenie sa do spoločnosti ktorá je vôkol vás. Napríklad som hovoril, šport, návšteva múzeí, angažovanosť do aktivít sociálnej, teda civilnej, občianskej spoločnosti. Keď sa niekedy hovorilo, že existujú geta, hej, proste tu sú dôležité práve tie zručnosti, aby sa to dalo nejak prebudiť. A v tomto s pani Gabrielovou a s pánom Šmitom budeme spolupracovať Samozrejme, legislatíva už je k dispozícii, máme nástroje, máme Európsky sociálny fond, Erasmus+, eh, Zbor Solidarity, Discover Youth, potom ešte aj Horizont 2020. To je tiež eh, veľmi dôležitý zdroj, ktorý sa týka zručnosti. Ďakujem veľmi pekne. Máte nadvezujúcu otázku, pani Tomč? Ďakujem za vašu odpoveď. Chcela by som ešte pripomenúť jednu vec. Čelíme nielen nedostatku odborných zručností, ale nedostatky sú aj v zručnostiach, ktoré sa týkajú vyspelých technológií. Napríklad v oblasti digitalizácie vidíme problém s tým, že máme nedostatok tých ľudí, čo majú zručnosti k dispozícii eh, pre potreby pracovného trhu. Takže potrebujeme sa prispôsobiť tomuto. Nie každý je mladý, nie každý sa dokáže rýchlo prispôsobovať treba tomu digitálnemu svetu. No, starší ľudia majú s tým problém, ako sa prispôsobiť, nemajú potrebné zručnosti. A musíme sa aj o týchto potreb postarať na pracovnom trhu, však aj oni sú tu. Takže čo s tými, ktorí sa nedokážu takto prispôsobiť? Ne, aké máte, alebo máte nejaké konkrétne pláty aj pre nich? Nech sa páči, máte minútu na odpoveď. Áno, chcem povedať, že tu je eh, v podstate eh, postup v dvoch líniách. Jednak je zvyšovanie odbornosti a vzručnosti. Keď práve hovoríme o ľuďoch, ktorí sú v podstate vyčlení, eh, že proste vypadli z toho procesu pracovného, lebo nemajú patričné zručnosti. Samozrejme, v tomto smere určite z hľadiska z tej sociálnej stránky portfólia môžeme niečo urobiť. Tá druhá línia sa týka toho, že treba preklenúť tú medzeru, ktorá existuje v rámci zručnosti. Nakoniec na budúci rok budeme potrebovať 250 tisíc e, ľudí, ktorí disponujú patričnými digitálnymi zručnosťami a nemáme ich. Takže tomto zmysle pozitívna intervencia toho, čo hovorila pani eh, eh, Maria, že potrebujeme tieto zručnosti budovať a je to v podstate dvoma líniami súčasťa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Inčir z výboru LIBE za socialistov a demokratov. Ďakujem za slovo. Budem pokračovať vo švedštine. Ďakujem pekne. Vo vašich písomných odpovediach k legálnej migrácii a integrácii ste hovorili o skutočnosti, že existujúce nástroje sa dajú lepšie použiť a implementovať. Vzhľadom však na význam, ktorý Ursula von der Leyen pripisuje vytvoreniu právnych koridorov v legálnych koridorov v Európe. Vo vašom e, poveracom liste e, mne sa zdá v tých odpovediach, že či to stačí a je to ťažké e, si predstaviť, ako vaše návrhy prinesú nejaké zlepšenie v porovnaní s minulou komisiou. Nebudú tu už nové názvy pre legálne pristahovalectvo? Alebo máme to interpretovať, že zámer bude len smerom na existujúce projekty a pilotné e, projekty. Vzhľadom na terajšie e, váhanie niektorých členských krajín, čo urobíte na to, aby ste mali vedúcu úlohu smerom k tomu, že tu budú právne cesty do Európy, aby nikto nemusel riskovať životy a, a v snahe utiec pred vojnou a terorom. Dve minúty, pán Skinas. Ďakujem. No už tak toto je veľmi pertinentná otázka e, e, v rámci toho, čo diskutujeme. Legálnu migráciu musíme otvoriť a musíme to urobiť veľmi objektívne a e, so srdcom. Tri dôvody nás k tomu vedú, to som už povedal, demografia, prerušenie obchodovania pašerákov, a e, uzavretie našej medzery, pokiaľ ide o zručnosti, ktoré potrebujeme. Mimo všetkých ideologických príchutí členské krajiny ma utočili na mňa práve kvôli tým písomným odpovedňam. To sú jednoducho fakty. Čo my môžeme urobiť, ak chceme inteligentnejšie postupovať, pokiaľ ide o právnu migráciu, legálnu migráciu. Musíme sa pozrieť na to, čo funguje. Tieto pilotné projekty, ktoré máme, to je prvý skromný pokus, ale dôležitý krok, ktorý funguje. Musíme robiť viac. E, diskutoval som s generálnym riaditeľom a s ďalšími, aby sme výraznejšie využívali tieto projekty. A druhá vec, musíme otvoriť náš návrh o modrej karte. Prečo nefungoval? Pretože, asi pretože bol príliš e, rigidný, príliš paušálny, Pozrime sa na to. Som otvorený to vidieť e, novým pohľadom. A potom ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, e, sú tie humanitárne koridy, ktoré musia byť spojené s prísľubmi k presídleniu, teda s prísľubmi s kvotami. Toto je niečo, čo fungovalo do určitej miery, v špecifických e, častiach geografie. Musíme robiť viac, viac koridorov, viac partnerstiev a uvidíme potom vlastne, ako sa dajú maximalizovať naše snahy. Máte, prosím, doplňujúcu otázku? Áno. Poviem ju takisto v švedštine. Nemám tu nejaké nové odpovede alebo odpovede, ktoré by indikovali, že sú tu nové možné alternatívne riešenia e, nad rámec toho, čo sa už otestovalo. Ale vo vašich písomných odpovediach k integrácii tvrdíte, že e, riešenia majú prichádzať z dola, nie z vrchu a zdôraznili ste význam financovania e, zo strany EÚ. Môžete prislúbiť, že podporíte snahy parlamentu že tu bude minimálne minimálna podpora pre migráciu, aby to smerovalo do migračného fondu e, k dispozícii potom miestnym samozprávam, aby nemuseli smer, e, ísť e, žiadať o financovanie od národných vlád, vzhľadom na skutočnosť, že máme určité vlády pri moci v určitých členských krajinách pokiaľ ide o diverzitu, skupinu pre diverzitu, rozmanitosť a chcem sa spýtať, čo urobíte pre podporu my menší v Európe v kontexte, kde extrémna pravica stále silnie. Na minútu na odpoveď tejto otázky máte slovo vy, eh, pán Schinas. Veľa otázok naraz, pokúsim sa. Pokiaľ ide o fondy, eh, eh, rozsiahle diskusie, mi ukázali v tomto parlamente, že som si nevedel predstaviť rozsah tých fondov v rámci VFR. Že to nepostačuje. Naopak, mám ale dojem, že sa nám darí dosť dobre. Som súčasťou vašej komunity, preto hovorím my. Z desiatich na 30 miliárd na tieto politiky a to je strojnásobenie zdrojov. A vy sa ma teraz pýtate zaviazať sa, že čas tohoto sa e, vyčlení pre regionálnu úroveň. To nemôžem urobiť, obávam sa, pretože vy ste spolu s zákonodarcovie, vy rozhodujete, ako budú vyzerať zákony s vámi. E, možno presvedčať radu. Toto sa však musí robiť inak. E, musíme sa upozrieť na to, čo, ako možno pristupovať k regionálnej úrovni oveľa rýchlejšie a oveľa flexibilnejšie. Možno, že dúfam, že budem mať ďalšiu minútku na zodpovedanie e, e, tej, tej časti kvality a nediskriminácie menšín. Ďakujeme. Viem, že na minútu to bolo veľa otázok, ale musíme sa držať časového rámca, takže pán e, Brajer teraz z Libe výboru za zelených. Pán Schinas politiky ako komunikácie, zachovávanie údajov, PNR. To je zachovávanie údajov a PNR e, alebo e, sledovanie každ- našich súkromných komunikácií a každodenného presunov. Občania sa cítia byť stále sledovaní, nemajú pocit slobody, nedokážu sa spravodlivo postaviť za svoje práva. Európsky súdny dvor dvakrát rozhodol, že komunikačné dátové politiky, ktoré sa vzťahujú na kolegov, ktorí ani nemajú len trochu e, kontakt so zločinom, e, sú, tie práva sú e, tým dotknuté. Akceptujete, že ľudia, ktorí nemajú nič so zločinom, majú právo, aby ich správanie sa nenahrávalo? E, budete bojovať za moratórium, za takéto sledovanie a zbieranie údajov o komkoľvek. Osobitne potom odmietnete e, tlak rady na to, aby tu bol nový návrh e, k zachovávaniu údajov a tiež výzvam niektorých českých krajín, aby sa nahrávali alebo zaznamenávali trasy lodí a trajektov. Na dve minúty, nech sa páči pán Brajer. Som si vedomý citlivosti tých otázky zachovávania údajov, ako o tom hovoríte. Viem, aká citlivá je vaša skupina i širšia verejnosť. do určitej, viac než do určitej miery to zdieľam. Ako bývalý euroúradník som sa vždy snažil e, e, dodržiavať e, rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru. A to, čo súdny dvor nám povedal alebo uložil ako povinnosť v tomto prípade, je vec, ktorú by sme mali veľmi citlivo posudzovať. Nemyslím si, že by sme mali riešenia improvizovať práve teraz, keď vieme, aké hranice súdny dvor starovil. Práca na zachovávaní údajov samozrejme v tejto súvislosti je nie, čo, čo bude pokračovať. Komisia to bude posudzovať. Vidím však, že je tu množstvo prípadov, mnoho ďalších e, súdnych prípadov, ktoré e, len prebiehajú. Diskutoval som s jednotlivými službami. E, pochopil som, že, že keby sa tieto prípady uzavreli, cítili by sa bezpečnejšie predtým, než e, rozhodneme teda o ďalších krokoch. A pokiaľ ide o vašu všeobecnejšiu otázku, už som to povedal viackrát, EÚ je vo svete, má prvenstvo, pokiaľ ide o súkromie, ochrane súkromia a zachovanie údajov. My sme blokom vo svete, ktorý občanom dávame najsolidnejšie záruky. A je tu princíp, ktorý sa, by sa mal všade aplikovať. To znamená, súhlas ľudí, ich súhlas s čím Je to veľmi zložité predstaviť si, že v niektorých našich politikách by sme porušili to, v niektorých našich politikách a niekde to akceptovali. Toto je súčasťou toho, čo európsky e, spôsob života z časti pre mňa znamená. Máte, prosím, druhú otázku? Áno, ďakujem. Ďakujem za vašu odpoveď rešpekt súdnych rozhodnutí je jednou vecou, ale je tu aj druhá vec. Politické rozhodnutia sú o tom, či chcete aplikovať tieto myšlienky k tým novým spôsobom nového masového zbierania údajov. Ja sa chcem preto spýtať, či by ste boli ochotní akceptovať ako všeobecné pravidlo pre bezpečnostné pravidlá, že by mali pokrývať celú populáciu, vzťahovať sa na celú populáciu. V písomných odpovediach píše, píšete, že právo na bezpečnosť sa musí vyvažovať právom na súkromie. Toto je veľmi vágne, pretože nie je e, ľudské právo byť, byť bezpečný pred zločinom a vy ako právnik ako môžeme veriť tomu, že budete rešpektovať ľudské práva a, a ak ich takto základe nechápete, my sme kritickí k mnohým veciam vo vašom portfóliu, ale právo na bezpečnosť naozaj to naplňa nás obavami. Pán Schina, minúta. Nech sa páči. Prvá časť vašej otázky. Ja si myslím, že najlepší spôsob ako riešenie vašich obav pre mňa spoločne s komisárkou Gabriel komisárkou Johansson, to by bolo ale skôr na mňa, je zabezpečiť, že keď e, zákon o digitálnych službách e, bude vytvorený pod predsedničkou Vestager a, dezignovanou komisárkou Gulár, tak to bude chvíľa, kedy bude nájsť dobrú rovnováhu medzi politikou, bezpečnosťou a zárukami. Nemyslím si, e, že by to malo byť nejaké E, e, nejaký e, vzorec, kde by niektorí stratili. Ak vieme vyriešiť tieto obavy zárukami, malo by to byť tak, že naše politiky musia poháňať základné práva. Bez základných práv bezpečnosť možno nie je, to také jednoduché. A základné práva by nemali byť vnímané tak, ako tomu bolo doteraz. Že by sa robilo posudzovanie dopadov. Malo by to byť naozaj urobené keď sa rozhoduje politika od začiatku. Ďakujeme vám veľmi pekne. Teraz odovzdávam ďalším, teda svojmu spolupredsedovi na ďalší blok otázok. Antonio eh, López a Aguilar. Teraz kolega Nikolas Fest, minúta na otázku. Ďakujem, eh, pán Schinas. Ako ste už povedali, sledujete tri ciele. Najprv ochra, ochrana rovnoprávnosti mužov a žien, potom boj proti diskriminácii a po tretie implementácia globálneho kompaktu pre utečencov a migrantov. Ale tieto ciele si odporujú a nikto to neukázal jasnejšie ako pán Lagerfeld, ktorý už zomrel, nebol populista ani e, tento rozpor e, pomenoval, keď kritizoval kultúru Merkelovej. Nemôžete sa stiažovať súčasne antisemitizmus a súčasne pozvať 2 milióny moslimov. Ak ich bude ešte viac e, a súčasne hovoriť o zrovnoprávnení e, mužov a žien a chrániť práva komunity LGBTI. Vy sa musíte rozhodnúť pre jednu stranu. Obe veci nejdu spolu. Pre ktorú stranu sa rozhodnete? Migrácia, alebo ochrana e, židov, žien a homosexuálov. Dve minúty na e, vašu odpoveď, pán Skinas. Nemôžem vám asi odpovedať to, čo mám na mysli, ale pokúsim sa. Asi máte pravdu. Pán Fest, Nevidím túto otázku ako otázku buď alebo. To jednoducho nie je buď alebo. Chápem, že ľudia niektorí chcú, nútia nás, aby sme mysleli buď alebo. Ja tak nebudem mysleť. Ja budem e, vzdorovať pokušeniu takto robiť. Pôjdem ešte o krok ďalej, ak sa pozriem týmto smerom do pléna. Budem tiež odolávať pokušeniu ľudí, ktorí ma tlačia, aby som využil tento argument. Toto je práve to, čo chcú dosiahnuť. To je tá pasca, ktorú nám chcú nastaviť. Buď alebo. Je tu len jedna Európa, ktorá je miestom pre všetkých. Jedna Európa pre všetkých. To je odpoveď. Herr kolega Fest, noch ein minút. Ešte minúta, pán kolega Fest. Ďakujem, pán Schinas. Vidím, e, že Karl Lagerfeld e, by bol lepší komisár na vašej pozícii a ja dúfam, že ste podobne dobrí aj v navrhovaní módy a že by ste si mohli hľadať miesto v tejto oblasti. Pre túto pozíciu nie ste vhodní. Now, you've got every right to use the... Máte právo použiť e, svoj e, čas, ak chcete, ak chcete. Nebude to potrebné, ďakujem. Ďalší rečník, pani Dejsmil Barde, na minútu. Ďakujem, pán Schinas. Ďakujem vám za vaše dobre štrukturované odpovede ústne aj od, písomné. Mám otázku z kultúrnej časti vašej zodpovednosti. Keď hovoríme o, o spôsobe života ľudí či komún, v diskusii o kultúrnych hodnotách, nemôžeme sa vyhnúť konceptu identity. Máte politiku identity? Aká by mohla byť? bola ste veľmi stručná. Pán Schinas, nech sa páči, odpoveď na dve minúty. Ďakujem pani Melbard za vašu otázku. Tým pádom e, pripojím aj k otázke predrečničky, ktorá tu už nie je. Nie, nerad by som využíval slovo identita. Pri uprednostnil by som termín, e, spoločný zmysel prináležitosti. Toto, tento pocit náležitosti nám dáva pohodlnejší pocit. Je to termín, ktorý dáva každému priestor. Toto je kontinent, kde každý e, už vo všetkom bojoval proti každému. A väčšinou pritom išlo o identity, alebo náboženstvo, alebo rozpory jeden z najväčších úspechov e, tejto historickej štruktúry bez porovnania, ktoré je EU, že sa nám podarilo vytvoriť e, súbor od priestor, kde sa každý cíti dobre. Alebo väčšina ľudí sa cíti pohodlne. A otváranie týchto dverí identity, politiky identity by nie nevyhnutne zlepšilo budúce spoločnosti. Spoločnosti zajtraška, ktoré musia byť odolné, inkluzívne, mať zručnosti, mať kultúrne nástroje, ktoré musia mať spoločný pocit prináležitosti. Nie ten pocit zase my a oni, my proti ním. Ten tým identity má túto konotáciu a preto by som sa mu chcel vyhnúť. Pani Melbourne. Máte miestor na doplňujúcu otázku. Ďakujem veľmi pekne. Či už použijeme slovo identity alebo nie, je tu ešte e, dôležité kľúčové slovo, ktoré vo vašich odpovediach chýba e, v celom vašom zábere úloh. A je to dôležité, tý koncept, a to je európska e, história a sociálna pamäť. Viete, že na poslednom zasadnutí Európsky parlament v Štrasburgu prijal uznesenie o európskej o, e, európskej pamäti pre lepšiu budúcnosť. E, čo e, urobíte preto, aby sa toto uznesenie uviedlo do života? Máte priestor na doplňujúce poznámky a nie je to otázka na moju adresu. Ja som nie tým, ktorý by mal riešiť túto otázku histórie, demokracie, hodnot. Toto je kde si medzi, mojim, e, e, moj, moj, moj, medzi mnou a kolegyňou e, Šujca, ktorá má vypočutie vo vedľajšej miestnosti v tejto chvíli k témam demokracie a demografie. Takisto dezignovaná podpredsednička Viera Jourova, ktorá má na starosti hodnoty, ktorá bude vypočúvaná vami budúci pondelok bolo by odo mňa asi múdrejšie e, e nešliapať na ich teritorium. Teraz e, má slovo ďalšia rečníčka, Elizabeth Vozenberg v Riondy. Želám vám veľa úspechov a chcela by som hovoriť o vyhlásení EU Turecko ktoré 4 roky viac menej celkom dobre funguje. Migračné toky sa zmenšili a máme menej ľudí, ktorí prichádzajú o život v Stravzemnom mori. No v poslednej dobe došlo k veľkej zmene. Hovoríme o tuctoch ľudí, ktorí prichádzajú do Grecka z Turecka. Hovoríme o 200% náraste od mája doteraz. A viete si predstaviť, že Grécko je prvou hostiteľskou krajinou, je v prvej línii a považuje túto situáciu za veľmi ťažkú. Turecko povedalo, že neotvorí nové trasy a že bude spolupracovať s tretími štátmi aj z EÚ. To Turecko slúbilo, ale zdá sa, že v praxi je to opäť problémom. Ako vy hodnotíte spoločné vyhlásenie EU Turecko a to, ako doteraz fungovalo. A nemyslíte si, že by ste mali vyvíjať tlak na Turecko, aby rešpektovalo túto dohodu? Ďakujem. Na uh, odpoveď máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani Rosenberg. Ja by som chcel začať tým, že zodpoviem na vašu otázku takto. Musíme akceptovať, že už Doteraz roky Turecko bolo hostiteľom viac ako troch miliónov sírskych utečencov na svojom území. To je bremeno, ktoré si zobralo na svoje pleci a to musíme uznať. Takisto musíme pochváliť Jordánsko a Libanon. Tieto krajiny e, zobrali na seba neprimerané bremeno a e, dostávajú svojim záväzkom E, žiadateľom o azyl e, či zraniteľným skupinám. Je pravdou, že spoločné vyhlásenie EU Turecko prinášalo výsledky až do nedávna. Toky e, sa zmenšili 85-90 Takisto EÚ bolo veľmi štedré. Hovoríme o 6 miliardách eur cez dva programy tieto finančné prostriedky sme dali k dispozícii na pomoc e, týmto zúfalým ľuďom v Turecku. Takisto je pravdou, že určité aspekty dohody ostali akoby vysieť e, vo vzduchu. Takisto je pravdou, že tu bola očierňujúca retorika e, vzhľadom na vývoj situácie v Syrii a že to zmenilo celú situáciu. Ja si myslím, že sa musíme znova pozrieť na túto dohodu. Musíme ju oživiť, e, ak to tak môžem povedať. Momentálne komisár Avramopoulos s ministrami Zehofera Kastanerom sú v Turecku a diskutujú presne na túto tému a zajtra prídu do Aten. Je veľmi dôležité, aby Turecko pochopilo, akú úlohu má zohrávať ako partner EÚ pri riešení tejto otázky, pretože to nie je niečo, čo musíme riadiť a riešiť spoločne. A Samozrejme, grecké orgány musia takisto prijať určité opatrenia, aby zvládali e, tú skutočnosť, že návraty zaostávajú a tie opatrenia sa už pripravujú, čiže toto všetko musíme spraviť preto, aby sa riešila otázka vyhlásenia EÚ Turecko. Minúta na následnú doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Schina, za odpoveď. Ja súhlasím s vašim vyhlásením ale vy súhlasíte so mnou, že za posledných zo pár mesiacov došlo k veľkej zmene. Je tu nová vláda, ktorá má novú migračnú politiku a do väčšej miery e, v podstate je to zosúladené s touto dohodou. Práve ste povedali, že chcete prehodnotiť túto dohodu, takže začneme úplne od začiatku? Alebo si jednoducho myslíte, že je potrebné trošku upraviť? tak aby obaja partneri vedeli dostať svojim záväzkom? Nech sa páči, pán dezignovaný komisár. Toto je veľmi dobrá otázka, pani Vozenberg. Ale odpoveď je nutne súvisí s dnešným stretnutím Zihofera a komisára v dnes večer. Uh, francúzsky minister nemohol vycestovať kvôli útoku v Paríži. Takže budeme to musieť prediskutovať s tureckou vládou a pozrieť sa na to, či sa treba pozrieť na toto vyhlásenie znova. Nechcem nejak predbiehať. Eh, Grécko nenecháme o samote eh, s týmito migračnými tokmi. Nemôžeme jednoducho Grécko ponechať na svoj vlastný osud. Žia, našťastie nová grécka vláda zosúľaduje svoje aktivity a opatrenia s EU migračnou politikou, takže dúfam, že v najbližších dňoch a týždňoch dokážeme sa znovu pozrieť na dohodu EU Turecko pozitívne. Musíme prekročiť slova, retoriku a hrozby, musíme ísť ďalej. Za to. Toto nám nepomôže. Pani Fabian Keller na minútu. Vážený pán predseda, ďakujem. Vážený pán dezignovaný komisár. Smrteľné e, požiare v tábore na Lesbose v nedeli nám pripomenuli, ako je urgentné pre Európu vybaviť sa spoločným azylovým režimom. Hovorili ste o novom pakte o migrácii a azile. E, konsenzne pre nový začiatok. Pán Schinas, mohli by ste nám povedať niečo viac o tom, predstaviť nám vaše konkrétne návrhy pre všetkým k azylovému balíku. Akej podobe, akej povahy bude tento nový balík, tento pakt? Aké nástroje predpokladáte a predovšetkým, aký harmonogram na to budete mať? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Schinas, dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne, pani Keller, za otázky. Pokúsim sa povedať čo najviac z toho, čo môžem. Ale samozrejme musím sa dohodnúť s Ilva Johansson. Najprv musíme veľmi rýchlo navštíviť všetky hlavné mesta, hovoriť s vami, pozrieť sa na to, kde sú spoločné možné e, témy skôr ako E, niečo rozhodneme. Tentokrát nemôžeme zlyhať. E, máme novú príležitosť, nový začiatok, ale je potrebné konsenzus. Jednoducho nemôžeme zlyhať. To neprichádza do úvahy. Tentokrát musíme uspieť. Takže ja sa pokúsim v rámci toho, tých obmedzení povedať, čo si ja osobne myslím, že by mohlo byť na, v základom tohto paktu. Už som začal, keď som povedal pani Mecole, E, samozrejme, tu máme 5 legislatívnych textov, na ktorých ste veľmi dobre v parlamente pracovali. To je základ, to je východisko. To všetko musí ostať na stole. Po druhé, je potrebné sa zamerať na dva texty, ktoré nám chýbajú. Dublin a reforma Dublinu a postup procedúry. Prečo? Pretože náš azylový systém e, bol postavený pre inú Európu keď žiadateľmi o azyl boli tí, ktorí utekali pred gréckou, portugalskou, španielskou diktatúrou. A teraz máme kolosálny migračný jav a musíme prispôsobiť našu legislatívu azylovú na dobu, v ktorej žijeme. Ale aby sme to mohli spraviť, aby sme odblokovali situáciu v členských štátoch, ktoré to blokujú, musíme E, zaviesť do toho nové prvky, aby sme mohli naštartovať znova. A spomeniem stručne, čo by to mohlo byť. Návraty a readmisné dohody. To je dôležité. Potrebujeme znovu sa pozrieť na šengenský návrh, pretože samozrejme vnútorná sloboda súvisí s tým, ako chránime naše vonkajšie hranice. Treba sa pozrieť na hranice, a pozrieť sa na zákonnú migráciu. S týmito všetkými prvkami podľa mňa dostaneme kritickú masu na to, aby sme mohli nanovo naštartovať tento pakt. E, pani Keller, máte ešte minútu. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár. Áno, pripomenuli ste reformu azylového práva, ktorá e, e, mešká už strašne dlho. Už E, vtedy sme hovorili o nových návrhoch komisie v 2016 e, a nepodarilo sa prekonať tie napätia a pnutia medzi členskými štátmi. Viete, že tento parlament v predchádzajúcom volebnom období hodne na tom pracoval, chcel, aby vytvoril veľkú väčšinu. Takže moja otázka, budem trvať na tej otázke harmonogram. Ako navrhujete napredovať tejto veci, o ktorej by sme povedať, že nerozhodnosť chýbajúca rozhodnosť, v podstate živý populizmus. To najhoršie na tom, čo môžeme dnes spraviť, je, že sa neposúvame vpred. Áno, e, ako chcete tlačiť na radu, aby použila možné pravidlo, kvalifikovanú väčšinu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Skinas. E, minútu na odpoveď. Jednoduchá odpoveď, pani Keller. E, a zároveň je tá ťažšia. Tá ľahká odpoveď, to je harmonogram. Máme úmysel s dezignovaným komisárom po tej návšteve hlavných miest a potom vypočutí všetkých. E, rýchlo ešte do konca tohto roka môžem vám predložiť scoping paper v zohrejdovej francúzštine e, taký dokument, ktorý hovorí o tých zásadných otázkach, e, o čom by to mohlo byť. Mm. A potom, ak všetko pôjde tak, ako má, tak si myslím, že by sme dokázali E, sa podporou kolegia aj predsedničky začiatkom budúceho roka prísť návrhom. To bola tá ľahká odpoveď. A Áno, máte čas, pokračujte. Dobre, takže tá ťažká odpoveď. Povedali ste, pýtali ste sa, či je treba sa vrátiť k kvalifikovanej väčšine. Je to dôležitá téma, ale odpoveď je ťažká pretože my sme sa snažili ísť kvalifikovanou väčšinou. Spomínate si e, pri ad hoc relokalizácii a mysleli sme si, že kvalifikovanou väčšinou sme problém vyriešili. Možno v tom okamihu sme ten problém vyriešili, ale kvalifikovaná väčšina, musíme si priznať, e, zanechala traumu. Bolo to traumatizujúce. V týchto otázkach e, uplatnenie kvalifikovanej väčšiny zranilo. A teraz máme nový štart. Čo je potrebné spraviť? Áno, technicky kvalifikovaná väčšina existuje, ale politicky je v našom záujme sa aj vyhnúť. Takže to je tá ťažká odpoveď. Ďakujem. A teraz si vypočujeme pán Kostas Papadakisa. Má minútu na otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Schinas. Migračná politika EÚ sa dá charakterizovať vyhosteniami, ktoré vy nazývate návraty. To je eufemizmus. E, e, je tu armáda, sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, pred chudobou, preto opúšťajú svoje krajiny. A preto to, čo sa deje teraz, je veľmi nebezpečné. Snažíme sa zmeniť koncepciu utečencov. Nová vláda presadzuje ten európsky pohľad a hovorí, že do roku 2020 zabezpečí 10 tisíc vyhostení a že títo utečenci, ktorí majú posttraumatický stres, e, že nebudú považovaní za utečencov. Medzinárodné práva sa tým porušujú toto znamená ochrana európskeho spôsobu života. O tom to je. A čo? Nový pakt o azyle a migrácii. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Pán designovaný z Chinas, pán Papadakis, dali ste mi príležitosť zopakovať niečo, čo som povedal na začiatku. Ja rešpektujem všetky názory a všetky návrhy, ktoré sa snažia interpretovať mnohostrannú a komplexnú otázku migrácie z rôznych pohľadov. Myslím to vážne, pretože myslím si, že to môže byť aj produktívne, ale žiaľ, Európa je v centre týchto migračných tokov, takže musíme k tomu zavať holistický prístup. Musíme všetky veci riešiť naraz veci, ktoré chceme riešiť a aj tie, čo nechceme riešiť. Ak som vás správne pochopil, tak hovoríte, že a keď budeme riešiť azylob, návraty, e, riadiť migračné toky, vy hovoríte, že to ide proti našim hodnotám. Prepačte, ale dovolte mi povedať, že ja s vami nesúhlasím. Bo išlo by to proti našim hodnotám, ak by Európa prijala austrálsky model. Tí, ktorí chcú austrálsky spôsob života, možno chcú aj austrálsky model riadenej migrácie, ale my tu robíme veci takto, inak, e, s holistickým prístupom. Snažíme sa zvažovať všetky parametre, ktoré máme k dispozícii. Vychádzame z hľadiska e, právneho štátu. Všetky členské štáty rešpektujú Ženevský dohovor a iné medzinárodné dohovory všetky členské štáty rešpektujú európsky právny poriadok. Prepačte, ja nevidím, prečo je nutné povedať, že všetko je nesprávne. Ja to tak nevnímam. Áno, určite sme všetko nevyriešili, ale ja tu vidím zosúladené európske úsilie spraviť všetko, čo je v našich silách na základe našich hodnot a v tom budeme pokračovať. Pán Papadakis, máte minútu. Pán Schinas, ja som nepovedal, že to, čo som popísal, ide proti európskym hodnotám. Toto sú európske hodnoty, ale hovorím o moria, tábore a hotspotoch. EU-turecké vyhlásenie a dohoda v podstate znamenajú, že utečenci uviaznú na gréckých ostrovoch a momentálne nedávno bola veľmi výbušná situácia, dramatická situácia v Grécku. Stovky stovky utečencov žijú v hrozných podmienkach, v zúpalých podmienkach, nielen v tábore moria, ale aj inde. A stiažuje to situáciu aj pre miestne obyvateľstvo. Takže EÚ a národné vlády hovoria, že EU-turecká dohoda zastavila toky a že teraz prestala fungovať. Čo si o tom myslíte? Čo si myslíte o zatvorení hotspotov a presunie utečencov do príjmacích centier e, na kontinente a tak zabezpečiť, aby sa vrátili e, do krajiny pôvodu pri plnom rešpektovaní práva? Poprosím, pán nás, e, zareagujte na túto otázku. Obávam sa, že minúta nestačí na všetky tie témy, ktoré spomenul pán Papadakis, ale poviem veľmi rýchlo, že máme určité úspechy. Pán Papadakis, ja si myslím, že ich podceňujete. Európsky spôsob života, to je tých 700 tisíc zachránených ľudí v Stredozemnom mori vďaka nám e, Lesbos e, navštívil pán pápež, e, pápež navštívil aj Grécko, aj Lesbos. A to všetko sa nám podarilo dosiahnuť v oblasti azylu. Viete, že v roku 2015 a 2016 sme nemali nič, žiadnu infraštruktúru na gritských ostrovoch, nemali sme nič, začínali sme na Zelenej lúke. Ak sa ma pýtate, či sa ma situácii v tábore moria páči, alebo nie, no určite nie, určite ma neteší Eh, je to pre mňa rána, rána pre Greka, pre Európana, ale ja si nemyslím, že to je priamy dôsledok len jedného parametra, jednej veci. Je to preto, že eh, tá rovnica je zložitá a musíme sa zamyslieť nad tým, čo sa udialo za posledné roky, ako sme sa dostali do tejto situácie. Musíme to odanalizovať a až potom rozanalizovať a potom to môžeme riešiť. A som presvedčený o tom, že EU spraví všetko preto. Lukáš Kohut, máte e, minútu na otázku. Pán designovaný komisár Skinas, mám jednu otázku krátku. Dostali ste za úlohu koordinovať prácu ambicióznej agendy pre školstvo. Ako chcete posilniť úlohu vzdelávania dospelých v rámci nového strategického rámca? A druhá otázka, ako chcete zabezpečiť to, že neformálne vzdelávanie dospelých budete presadzovať samostatne popri odbornej príprave a vzdelávaní? Ďakujem. Nech sa páči, máte na odpoveď dve minúty. Ďakujem pekne, pán Kohut. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorá do určitej miery doplňa tie veci, o ktorých hovoril pán Pront z parlamentného výboru. Mimochodom, okrem prepojenia zručnosti a trhom, s trhom práce a e, tzv. soft zručnosti ako nástroje na integráciu komunít a upskilling, e, zvýšenia kvalifikácie. Teraz doplňate ešte otázku celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy. To je jedna z našich hlavných priorit, pretože éra, kedy Európania sa vyškolili raz a mali potom celoživotnú kariéru, tá už je za nami. Ja si myslím, že ľudia mojej generácie možno sú asi poslední Európania, ktorí e, boli vyškolení a vzdelaní na jednu vec a potom ju robili. Takže e, je prioritou robiť celoživotné vzdelávanie. Máme na to komplexný zoznam na súbor nástrojov, ktoré súvisí aj so zákonom o zručnostiach Skills Act, ale aj s iným, e, čo spadá do kompetencie pani Gabriel. A to sú tie nástroje, ktoré z Erasmus+, ale aj Európsky sociálny fond plus. Tam chceme jednoznačne pomôcť členským štátom identifikovať, aké špecifické potreby majú pre celoživotné vzdelávanie, pretože tu je ďalšia tendencia. Často pripravujeme programy tu v Bruseli spôsobom, ktorý reaguje na určité, ako by som to povedal, organizačnú logiku, projekty, ktoré sa ľahko riadia, ľahko vyplácajú a potom zistíme, že nie celkom zodpovedajú potrebám členských štátov. Ja naďalej sa chcem angažovať v tom, že mali by sme začať z dola nahor, ísť do členských štátov, identifikovať potreby a potom to zladiť s politikmi a nástrojmi EÚ. Pán Kohut, doplňujúca otázka na minútu? S mikrofónom. Spomenuli ste. OK, funguje. Spomenuli ste, že budete pracovať na to, aby ste zabezpečili väčšiu dostupnosť vzdelávania pre všetky zložky spoločnosti, predovšetkým menšiny a ľudia s postihnutím. Držím vám palce. Ako chcete vyzvať vlády k tomu, aby vás v tomto pokračovali, napríklad polskú či maďarskú vládu? Ďakujem. Nech sa páči, pán Schinás, máte slovo. Ja si myslím, že máte pravdu, čo sa týka tej diagnostickej časti vašej otázky. Nebude to ľahké. Súhlasím s vami, ako viete. Faktom je, že v oblasti nediskriminácie väčšinou e, fungujeme jednomyselne a to tiež nám veľmi nepomáha. Takže smernica o nediskriminácii, horizontálny nástroj. A trošku som hrdý na to, že som hlasoval zaň ešte v roku 2008 ako europoslanec, hoci EPP bola proti, Robert prepáč, porušil som vtedy e, signály, alebo teda e, pokyny E, stranické, ale som hrdý na to, že sme to vtedy schválili, ale za, nič sa s tým odtedy nepohlo, nestalo, takže máte pravdu, ale teší ma, že fínske predsedníctvo organizuje taký posledný tlak na to, aby sa to odblokovalo. Tuším 24. oktobra zasada rada EPSCO, držme si palce. A dúfam, že ak fínsky kolegom sa podarí odblokovať túto situáciu, tak to bude prvá presvedčivá odpoveď na problémy, ktoré ste identifikovali, pán Kohut. Ďakujem pekne. A e, v tejto kooperatívnom duchu oboch e, výborov e, dám predsedanie svojej kolegyni pani Ferhajen. Dobre, ďakujem pekne. Takže na ďalšie otázky nás za EPP, výbor Libe. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hoci Pardon, pani predsedníčka. Nie, pán predseda. Prepačte, ja som myslel, že to je urizadrálne slovo. Takže ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, uh, za posledné roky klesá počet prichádzajúcich, ale je jasné, že Európska únia v žiadnom prípade nie je pripravená na potenciálnu ďalšiu krízu. Povedali sme to mnohokrát v tomto parlamente. Vy ste to dnes povedali, že reálnym prístupom migrácie iba holistický prístup, kontrola hraníc, korektný, efektívny azylový postup, solidarita a dôstojné príjmanie. To všetko potrebujeme, ale predovšetkým tu chýbajú návraty. Ak iba tretina ľudí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, ak by sa vrátila do ich krajín pôvodu, to by znamenalo, že dve tretiny ignorujú pravidlá, ktoré tu máme, ostávajú tak či onak na našom území, čo takisto škodí a nedáva nám to verejnú podporu, ktorú potrebujeme, ak by sme sa mali postaviť o skutočných utečencov. E, povedali ste, že musíme spolupracovať s ostatnými krajinami. A je to časť politik, ktorá žiaľ nie je doteraz veľmi úspešná. Takže moja otázka na vás, pán Schinas. Čo ako si predstavujete, ako chcete zlepšiť spoluprácu s tretími štátmi a aké konkrétne kroky plánujete prijať v tomto zmysle? Ďakujem pekne. Pán Linnás, dve minúty na odpoveď. Uh, áno, myslím si, že hovoríte, dotýkate sa jedného, povedzme, z nových prvkov, ktoré musíme dostať do paktu, ako som povedal predtým, aby sme odblokovali situáciu, využiť túto príležitosť novej dynamiky, nového dynamického začiatku. Mám to v, ináč v poverovacej listine, okrem iných vecí, alebo teda v tom poslaní, ale jednou z mojich priorit podľa mňa bude spolu s Juta Jupilainen dezignovanou komisárkou pre medzinárodné partnerstva na začiatku náš mandátu začať akúsi novú vlnu readmisných dohôd s krajinami a ujednaniami e, s krajinami tranzitu a pôvodu. Potrebujeme to. Potrebujeme to a potrebujeme to nielen preto, že nevyhnutne, áno, samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že sa to nedeje, to má dopad na riadenie migračnej politiky, ale potrebujeme to aj ako nový partnerský prístup s týmito krajinami. Musíme to vytvoriť taký vzťah, e, ktorý bude prospešný pre obe strany. Bolo by nesprávne e, stavať tieto readmisné dohody len na základe čiastočnej reality, ktorá súvisí s migráciou. Máme veľa spoločného s týmito krajinami, máme veľa toho, čo môžeme spraviť preto, aby sme im pomohli. Takže musíme byť dostatočne inteligentní a dúfam, že sme, to hovorím skromne, aby sme sa pokúsali pripraviť nové dohody s tretimi krajinami tak, aby boli zmysluplné aj pre nich, nielen pre nás. Pre nás aj pre nich. A máme na dosah nástroje víza, soft power, peniaze, štipendia, obchodný styk, vzdelá, spolupráca v vzdelávaní. To všetko môžeme priniesť, dať dohromady a dohodnúť sa s tretimi krajinami. Bez takýchto dohod nečakajte, pán Lenard, nejaké zlepšenie situácie s návratmi. Čiže toto patrí dohromady a bude to súčasťou nového paktu. Ja osobne som o tom presvedčený. Ďakujem pekne. Pán Linas, máte následnú otázku? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Plne súhlasím s tou časťou o readmisiách a predovšetkým je zmysluplné začať s, s určitým počtom kľúčových hlavných štátov pôvodu a tranzitu. Takisto dúfam, že spolupráca e, v tejto oblasti a pomoc, ktorú dostanete v nadchádzajúcich 5 rokoch od vysokého predstaviteľa a ministrov zahraničných vecí členských štátov bude efektívnejšia, ako tomu bolo za posledných 5 rokov. Po druhé, Partnerstva e, výťazné pre obe strany nie sú e, lacné. Nehovorím to, pretože sa tento rok oženil, ale vo všeobecnosti. Ako vnímate úlohu fondov, a my v fondu predovšetkým, ako vám to môže pomôcť zabezpečiť spoluprácu s e, tretími štátmi, trošetkým s krajinami pôvodu a tranzitu? Ďakujem pekne za ďalšiu otázku, pán Schinas, na minútu. Takže len rýchlo na túto minútu. Jerun, máš pravdu asi, keď hovorí, že to musí byť nový začiatok. Máš pravdu, keď hovoríš, že sa to musí spraviť so všetkým, čo máme na mysli, čo máme k dispozícii. Čo sa týka zdrojov, peniazom sa dostanem za chvíľku, ale iné zdroje ako peniaze. Máme množstvo ďalších vecí teraz, ktoré môžeme pakovo využiť v diskusiách s týmito krajinami víza, obchodný styk, spolupráca, investície, vzdelávanie. A čo sa týka peňazí, spomenuli ste jeden fond, ale nemali by ste spomínať ani to, že máme nový program s nevysloviteľnou skratkou NCC, aj niečo také. Ja to ani neviem vysloviť. Nazývame to Single Lady v, e, v žargóne MMF. Tam bude veľa peňazí na riešenie naozaj skutočných príčin, rozvojových potrieb, aspekty e, ochrany hraníc a tak ďalej. Čiže z tohto fondu by môcť veľa spraviť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kiziliek z výboru Kult e, za GUE. Nech sa páči. Pán Schinás. Na rozdiel od vás, ja si myslím, že neexistuje iba jeden spôsob života Európskej únie, ale politické princípy, ktoré chránia pluralizmus, rôznorodosť, nediskrimináciu, ľudskú dôstojnosť, solidaritu a rovnosť. A naozaj žijeme v období, kedy rastie kultúrny rasizmus v Európskej únii a aké, čo chcete spraviť preto, aby ste obstali vo výzvach, ktoré súvisia s kulturálnym rasizmom? Povedali ste v písomných odpovediach, že európska kultúra, tu citujem, je obdivovaná celým svetom a musíme ju chrániť. A tu hovoríte o uh, E, nejakej, niekomu, kto nám závisí, závidí európsku kultúru. Kto nám závidí európsku kultúru a pred kým by sme mali chrániť európsku kultúru? Ste presvedčení o tom, že európska kultúra je nadradená? A tretia otázka. Povedali ste, že sa vám nepáčia izmy. Feminizmus je takisto izmus. Nepáči sa vám feminizmus? Mr. Skinas, for two... Pán Schinas, dve minúty. Začnem s tým feminizmom ja uprednostňujem slovo rodovo vyvážený. To je spôsob, ako povedať to isté a vyhnúť sa izmu. Takže to sme vyriešili, pán Giziliurek, a teda prejdeme na tie ďalšie dve veci. Mm, nie je mi celkom jasné, čo máte na mysli pod kultúrnym rasizmom. Čo presne máte na mysli? Ja sa snažím si predstaviť, čo by opodstatnilo použitie tohto pojmu v Európskom parlamente. Kde je kultúrny rasizmus? tlmočíme tu do 23 jazykov. Sú tu ľudia z všetkých etnických, jazykových, národných skupín priamo volení občanmi Európy. Kde máte kultúrny rasizmus? Ja tu vidím kultúrne bohatstvo, kultúrnu hrdosť keď počúvam ľudí, ako ste vy, ako pani Ismer, ako pani Magnet. Kde je kultúrny rasizmus? Ja som nikdy, neviem, čo to znamená, nikdy som to nezažil. A keď sa pozriem na naše nástroje, keď sa pozriem na naše programy Tvorivá Európa, Erasmus+, keď sa na to všetko pozriem, tak jediná vec, ktorú robíme, je presný opak toho, z čoho nás obvinujú prinášame ľudí cez hranice, aby mohli sa stretávať, cestovať, študovať, učiť sa, chápať, naučiť sa, poznávať inú kultúru. Kde máte ten kultúrny rasizmus? Kde sa v Európe nachádza? To by ma veľmi zaujímalo. Rád by som sa na to išiel pozrieť. Ja chápem, že je tu strach kultúrnej dominancie, je tu strach kultúrnej nadradenosti. Ja nesúhlasím, ja nezdielam tento strach, pretože presne e, našou silou ako ste povedali v druhej časti vašej otázky, je rôznorodosť našich hodnot, jazyky, tom, čím sme, kde žijeme v Európe. A keď som povedal, že európska kultúra, že nám ju závidia, som povedal, že keď ste v Číne, tak keď chcete ísť do Louvru, keď chcete ísť do Pantenonu, chcete sa pozrieť na naše kultúrne dedičstvo. To som myslel. Ja som nehovoril o ja som nemyslel, hovoril o tom, že my proti ním. To ste ma zásadne nepochopili, ak mi takéto niečo priraďujete. Ja nie som takýmto človekom. Naozaj ja takýto nie som. Ďakujem pekne, pán designovaný komisár. Thank you very much, Commissioner Designated. Mr. Kisley, do you have... Pán Gislejurek, máte ešte druhú otázku, následnú doplňujúcu otázku? Áno, budem pokračovať po grecky, možno si budeme lepšie rozumieť. Takže kultúrny rasizmus to je fráza, ktorá existuje vo všetkých jazykoch. Politický rasizmus v Nemecku, takisto tomu existuje ekvivalent. Takže je veľmi dôležité e, toto, pretože to je proti diverzite, proti rôznorodosti. Samozrejme, Európa musí byť zjednotená v rôznorodosti, ale pri mnohých príležitostiach sme počuli, že multikulturalizmus v Európe zlahal. Dokonca aj pán Marko z Nemecka použil tieto slova a povedal, že multikulturalizmus zlyhal. Takže preto je veľmi dôležité podporovať multikulturalizmus. Čo spravíte preto, aby ste zabezpečili funkčný multikulturalizmus? Pán Schinas, e, minúta na odpoveď. Nie je žiadny lepší dôkaz fungovania multikulturalizmu ako to, že cyperský poslanec, ktorý je tureckým cyperčanom a grécky dezignovaný podpredseda hovoria po grecky v miestnosti Európskeho parlamentu. Lepší dôkaz nenájdete. Hľadajte to niekde inde. Ja si nemyslím, že nájdete kultúrny rasizmus alebo politický rasizmus. Toto je Európa. My to tu robíme inak. Thank you very much. The next speaker... Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Homstina, neviem, či som to dobre vyslovil, na minútu. Ďakujem za slovo, pán Skinas. Ako pred... Rada by som sa opýtala na otázku mládeže. My, mladí, sme dobre pripravení a pritom ešte stále je príliš vysoká nezamestnanosť mladých ľudí v rámci EÚ. Výrazne sa zvýšil počet dočasných pracovných zmluv pre sa to týka mladých ľudí do 24 rokov. A naozaj je tu veľmi mnoho takých mladých ľudí, ktorí nedokážu nájsť trvalé pracovné zamestnanie. A preto e, pociťujú mladí ľudia v mnohom frustráciu a berú aj prácu, ktorá je neistá. Pán Skinás, ako plánujete zlepšiť situáciu mladých ľudí, aby mali kvalitnú, kvalifikovanú prácu, ktorá bude dôstojná? Určite len mm, to samotné vzdelávanie a to, že povedzme e, typ vzdelania nezodpovedá potrebám pracovného trhu, to je jedna stránka veci. Ale možno aj tie pracovné príležitosti, ktoré sú v dispozícii, nie sú dosť kvalitné. Čo na toto poviete? Áno, myslím, pani poslankyňa, že správne nastolujete otázku a poukazujete na európsky paradox. Spočíva v tomto. Nikdy viac v histórii e, e, zamestnanosti sme ešte nemali toľko ľudí zamestnaných. Ale paradoxné je, že popri tom, že existuje čoraz viac pracovných príležitostí a pritom stále existujú veľké rozdiely. A práve je problém toho neistého zamestnávania. To sú reálne problémy, ktoré sú európskymi problémami ale bolo by podľa mňa chybou len z Bruselu vysielať nejaké jednotné riešenie a to by malo, povedzme, zodpovedať všetkým štátom a ich pracovným trhom. Myslím, že aj ten európsky semester v rámci EÚ každý rok v každej krajine veľmi presne e, poukazuje na to, kde vidíme potrebu konkrétne zlepšiť túto politiku. A ako už bolo povedané, 60 týchto odporúčaní v súvislosti s krajinami sa týka napríklad oblasti zdravotníctva. Takže keď hovoríme o príslušnom semestri, musíme to zohľadniť a musíme spolupracovať aj s prostriedkami zo sociálneho fondu Hlavne pokiaľ je o témy inklúzie, pretože 25 je tam vyhradených na inklúziu. A pokiaľ ide o mladých, tak riešenie spočíva napríklad v tom, čo spadá do e, portfólia pani Gabriel, Erasmus Plus a tak ďalej. Tam určite je viac príležitostí. Nie je to len čiste akademický problém, ale je to aj problém celkového vzdelávania. Ďakujem pekne. Máte nadvezujúcu otázku? Nech sa páči, minúta. Áno, chcela by som sa teraz popýtať na pracovné podmienky štipendistov, pretože mm, sú tu určité skúsenosti a práve toto nám spôsobuje určité starosti. Chce Európska komisia riešiť tento problém? Pokiaľ ide o štipendistov a praktikantov. Ehm, myslím, že by eh, mali tieto osoby tiež mať k dispozícii podpísanú pracovnú zmluvu. A ešte by som sa chcela zmieniť eh, eh, ohľadne vášho portfólia. Chcel by som vysloviť takýto návrh. Názor vášho portfólia by malo mal práve odrážať to, čo je potrebné pre našich občanov aby to bolo integrujúce, aby tam bola solidarita obsiahnutá. A aby sme mohli naozaj budovať multikulturalizmus v rámci Európy. Ďakujem. Odpoveď nech na jednu minútu, nech sa páči. Pokiaľ je druhú časť otázky, a nemám problém povedať, že súhlasím s tým, čo navrhujete. V podstate už som tu viac než dve hodiny a vysvetľujem, práve to, čo sa týka môjho portfólia a čo ste vlastne popísali. Po druhé, pokiaľ ide o praktikantov a štipendistov, tak e, ich práca samozrejme nemá byť príležitosťou na to, aby tu boli formy e, neistej, neistého zamestnávania. To by vlastne bolo na úkor ich vzdelávania práca štipendistov a praktikantov e, má zmysel, ak to bude do istej miere obmedzené. Povedzme, ale presne sa vymedzí aj aspekt tej ich praxe. A pre mňa je to veľmi dôležité, ak podmienky nebudú zjednotené, tak to je, povedzme, ešte nejak do istého aspektu iná záležitosť, ale určite sa tomu budeme aj s komisárom Šmitom venovať. Budeme hľadať nejaké univerzálne riešenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pani Riva Chiner z výboru, z výboru Kult Zelený. Dobré odpoludne, teda dobrý večer, pajem. Výbo, otázka slobody umeleckého vyjadrovania zaznamenala značný útlm. A nakoniec existuje ale predsa sloboda vyjadrovania sa v Európe. A sú vlády, ktoré do istej miery obmedzujú tieto práva. A je dôležité, že v kultúre pre medzikultúrny dialog e, majú byť vytvorené podmienky dostatočnej slobody. A treba rešpektovať aj e, kultúrne a ideologické rozdiely, ale vieme, že existuje aj represia. Predovšetkým sa to týka etnických menšín, žien a LGBTI spoločenstiev, ale aj politických skupín niektorých. Bolo zaznamenané, že narastá počet e, prípadov, kedy napríklad cenzúra zasahuje proti umelcom. A predovšetkým ide o umelcov z tých skupín, ktoré som pomenovala. Ako eh, chcete v tomto postupovať v boji proti rasizmu a diskriminácii? A ako, budete, pardon, ako budete postupovať proti krajinám, ktoré porušujú tieto princípy? Ďakujem pekne. Pán dezgenovaný komisár, nech sa páči, máte dve minúty. Pani Rivaj Chiner, všetky naše členské štáty sú demokratické štáty a tým pádom rešpektujú chartu základných práv a slobôd a tam je všetko detálne vysvetlené. Pokiaľ ide o mňa, ja ako osoba, ako dezignovaný komisár, určite e, nie som za to, aby sa e, vôbec nejak e, zdisciplinovávala otázka umelcov a kultúry Myslím, že kultúrne vyjadrovanie si je e, v sebe e, práve tú slobodu, kreatívnu slobodu. A práve to je, je to tiež súčasťou toho európskeho spôsobu života. Pretože sme jedineční a naozaj nás obdivujú a aj nám závidia vo viacerých častiach sveta. Možno si vy myslíte, a teda možno ste teda zaznamenali nejaké príklady, ktoré ja nepoznám, ale keby to všetko bolo tak, ako vravíte, tak ťažko by mi bolo byť sudcom, ktorý by mal riešiť takéto procesy zamerané na kultúru. Je to určite veľmi naviazané na nezávislosť súdnej moci, a ja ani Európska únia nebudeme tým, kto by tu mohol zasahovať do súdnej moci, aby sme povedali to, alebo ono je, či nie je priateľné. A nakoniec je to všetko v každom členskom štáte e, zakotvené v zákonoch. A moja kolegyňa pani e, Gabriel určite tiež sa bude venovať témam ktoré sa týkajú európskych kompetencií v danej oblasti. Určite aj ju bude zaujímať to, čo sa deje a čo spoločne môžeme urobiť, aby sme v tejto situácii pomohli. Pani Rivajchener, máte nadvezujúcu otázku? uvediem konkrétny príklad. Podľa viacerých mimovládnych organizácií existujú niektoré vlády, kde e, hovoria, že budú bojovať proti terorizmu, ale to využívajú na to, aby e, bojovali alebo potlačali nejaké takéto skupiny. Napríklad u nás aj v Španielsku existuje niečo také. Dokonca osoba bola e, odsúdená za texty piesní. A tá istá Európska komisia proste sa rozhodla, že nie je v poriadku to uväznenie v Španielsku, ale proste nie je to interný konflikt, ale predsa len ide o porušovanie nejakých európskych noriem. Čiže nikto nejde predsa, nemôže ísť do vezenia za to, že vyprodukuje niečo ako umelecké dielo. Zopakujem, čo už som povedal vo svojej prvej časti odpovede. Pre mňa sloboda vyjadrovania a umelecká tvorba e, majú byť slobodné, jasné, takže Takže to, čo ste práve citovali, je proste smutný príklad, ale samozrejme to súvisí aj s vnútroštátnym súdnym systémom danej krajiny. Ako sa to rieši. Počas môjho profesionálneho pôsobenia ako eurofunkcionára, euroúradníka, som presadzoval princíp delby moci Samozrejme, to je tiež veľmi dôležitá vec, ktorá nás definuje a na ktorú sme hrdí aj v očiach e, sveta. Môžeme byť na to hrdí, ale keď poukážete na takto konkrétny príklad, ktorý nepoznám, tak určite je to niečo, aby to riešilo nezávislé súdnictvo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Bunting z výboru Kult za Renew Europe. Pán Skinos, ďakujem vám za vaše odpovede. Som veľmi rada, keď vás počujem, e, že naozaj zastávate diverzitu v Európe a ja určite nemám záujem e, na šírení nejakej politiky identity, o ktorej sa hovorí. Som za bohatosť kultúry gréckej, nemeckej, dokonca aj britskej. Nechcem, aby niekto z tejto mimo eurobubliny, aby si myslel, že my si e, myslíme, že tu existuje len jeden európsky spôsob správneho života. A chcem sa vás opýtať aj na praktickú stránku vášho postu. Hovoríte, že za to, ste za to, aby, ste, aby sa uplatňovalo teda v živote celoživotné vzdelávanie, ste za Erasmus+, plus a ďalšie pozitívne programy, ktoré majú pôsobiť v oblasti vzdelávania. Hovoríte o potrebe európskej kultúrnej diverzity aj e, o potrebe inovácie aj v oblasti odbornej prípravy. Nech sa páči odpoveď. Pani Bonting, k prvej časti otázky, myslím, že tam sa môžeme zhodnúť. K druhej časti vašej otázky tie limity, hranice e, mojej zodpovednosti pracovnej. Poviem vám niečo zo skúsenosti. Keď som si pripravoval, keď som sa pripravoval na túto výmenu názorov a samozrejme ma mi podporovali, teda ma podporovali v príprave aj príslušní e, pracovníci. Hovorilo sa o zručnostiach, o vzdelávaní, o kultúre, o digitálnych aspektoch. Bolo nás tam 55 ľudí za stolom. A pýtam sa, prečo nás je tu toľko, až tak veľa? A dostal som dobrú odpoveď. Pretože toto historicky sa urobilo tam a tam a potom e, ten útvar bol tam a tam. <laughs> Tento príklad chcem poučiť na to, aby som povedal, že pani van der Leyen si myslela, že potrebuje podpredsedu, ktorú bude politicky zodpovedný vám a aj zodpovedný politicky jej. Proste sú tu e, mnohé organizácie, školy, inštitúcie a ja som za túto prácu a to pokladám za naozaj veľmi zaujímavé, pretože nie som za zastancom fragmentácie. Nie som rád, keď mnohé z tých tém, o ktorých sme hovorili, napríklad celoživotné e, vzdelávanie alebo nezamestnanosť mladých alebo zvyšovanie e, kvalifikácie, že to je tak roztrúsené v rámci komisie. A preto mojou úlohou aj spolu s komisárkou pardon, s komisárom pre zamestnanosť, e, spolu aj e, s komisárom pre zdravie a tak ďalej, by sme to mali všetko zlúčiť do jedného balíka. A ak sa mi to podarí alebo nepodarí, tak určite budem e, pod vašim drobnohľadom. Ďakujem veľmi pekne. Pani Banting, máte doplňujúcu otázku? Tak sa môžem vrátiť ku názvu vašej funkcie. Ste pripravení na toto, hej? Diskutovali ste o tom s pani van der Leyen, prvne ste sem prišli? Vedeli ste, čo vás bude čakať? Nakoniec e, ste zaznamenali určité obavy, ktoré tu boli vyjadrané z ľavej strany, z pravej strany v rámci výboru LIBE. Takže presvedčajte nás o tom, že to, čo idete robiť, je teda to správne a získali ste si ma ale myslím, že vaša úloha nie je dostatočná. Prosím, nebuďte arogantní ani príliš defenzívni. Obráťte sa na pani van der Leyen a poproste, aby sa zmenil názov vašej funkcie. Treba ochrana európskej solidarity alebo niečo v tom zmysle by to mohlo byť. Keď my máme obavy, tak určite sa tak budú cítiť aj občania. Aj oni budú cítiť obavy. Takže prosím, nebuďte arogantní. Môžete sa e, zaviazať k tomu, že aspoň pol hodiny venujete tejto téme v diskusii s pani van der Leyen. Ďakujem pekne, pani Banting. E, pán Skinas, e, máte minútu na odpoveď. V prvom rade mi dovolte povedať, že sa cítim veľmi poctený, že ste na mojej strane. Toto je ozaj už veľký úspech, ktorý som dosiahol. Po druhé, pani Sophie Intveld som povedal – kde sme, aká je naša pozícia. Nemyslím si síce, že to bolo arogantné, ak to tak vnímate, tak sa ospravedlňujem. Ale je to niečo, čo musíme riešiť v kontexte toho, čo pani zvolená predsednička popísala. Hlasovali ste za ňu a oni, ona vlastne vysvetlila celú koncepcie. A ja opakujem, Mám obrovskú úctu voči všetkým argumentom, ktoré boli vyslované v tejto debate. Naozaj si to vážim. A mám tu dobrú príležitosť, aby som povedal, že prichádzam e, s takým pozitívnym uhlom pohľadu. A e, nesúhlas s tým, aby to extrémisti zneužívali. A chcem vás uistiť, že budem pôsobiť na tej pozitívnej strane. A potom hovoríte, vráťte sa k pani predsedničke E, novozvolenej. Ale veď ona vám už povedala, že v Európe diskutujeme a nakoniec sa aj zhodneme. To, to povedala a to aj napísala e, vo svojom úvodnom prejave. A toto je aj moja odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz posledná otázka v bloku otázok prichádza od pani Izabel Benchumea Benchumea za výbor kultúry. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem aj pánovi zvolen... kandidátovi. Hovoríme tu o ambíciách v oblasti vzdelávaní. Poukázala na to aj novozvolená pani predsednička komisie. Aj vy hovoríte o prístupe ku vzdelávaniu a tak ďalej. Hovorili ste o celoživotnom vzdelávaní aj pokiaľ ide o osoby, ktoré majú nad 50 rokov a o ich prístupe na pracovný trh a o ďalších významných cieľoch. Ak chceme chrániť náš spôsob života, way of life a európske hodnoty, tak musíme obhajovať slobodu, princípy právneho štátu v Európe a musíme vytvárať príležitosti. Tieto príležitosti vytvárajú podnikatelia a oni investujú a teda vytvárajú podniky. A keď hovoríme o vzdelávaní, a myslím, že to by mohlo súvisieť aj s tým, aby sa troška zmenila mentalita podnikateľov, aby vytvárali teda také pracovné príležitosti, ktoré budú vhodné pre všetkých. Ďakujem pekne, pani Benchomea. Fakt je, že otázka nastoluje nastol, na túto situáciu. Často hovoríme o tom, že všetká naša práca v oblasti vzdelávania, kultúry, v oblasti mládeže, že tam vlastne nemáme jednotný trh treba z oblasti vzdelávania, pretože existujú e, rôzne e, kompetencie, respektíve aj v oblasti regionálnej politiky existuje dokonca aj konkurencia medzi štátmi. Ale teda ako vzdelávať mladých ľudí, aj zamestnancov, aj zamestnávateľov, no, Nazývam to Bridging the Skills Gap, čiže vytvoriť premostenie medzi tým, čo máme a čo nám chýba, čo musíme dosiahnuť. A s tým súvisí tzv. upskilling, zvyšovanie kvalifikácie. A proste tí, čo zostali mimo toho e, technického rozvoja a technologického rozvoja, proste musia to dobehnúť nejak alebo preklenúť. A toto, keď budeme robiť spolu s našimi ľuďmi, nepriamo pomôžeme vlastne aj našej ekonomike, aj spoločnosti. A to nerobíme len pre nás alebo pre, ňo, pre nich, ale je to priamy dôsledok toho, že sa vlastne budú vytvárať pracovné príležitosti a bude sa vytvárať bohatstvo. A samozrejme aj entrepreneurship, teda ten podnikateľský duch je niečo, čo tam musí byť do toho zaangažované. Ani to sa ale nedá niekomu nadiktovať v Európe. Nemôžeme prikázať našim ľuďom, že budete všetci podnikatelia. Hej? Ale súvisí to samozrejme aj s mentalitou, aj s diplomami, ktoré sa dávajú ako výsledok vzdelávania. Toto všetko je dôležité. A nakoniec už aj Junckerová komisia sa venovala tejto otázke investícií, technologického rozvoja a to súvisí aj s aspektom podnikania. Ďakujem veľmi pekne. Posledná doplňujúca otázka. Nech sa pani, páči pani Benchomia. Ďakujem za slovo a ďakujem aj za odpoveď. Myslím, že podnikatelia, zamestnávateľia sú tí, ktorí samozrejme majú tú slobodu rozhodovania a nemôže sa im toto prikazovať. Ale otázka je teda, do akej miery budú nazhromažďovať bohatstvo a ako ho budú potom používať. Vieme, že existuje aj spôsob zdaňovania, ktorý potom umožní vytvárať sociálny štát. A preto trvám na tejto otázke. Či existuje a či existuje dobrá vôľa pracovať a vytvárať nejaké ambície už malých detí, aby boli vychovaní k tomu, že z nich budú podnikatelia. No, neexistuje niečo takého. Určite nie v mojej náplni práce, to niečo takého, ale konec ani z hľadiska existujúcich fondov nemáme tam niečo takého, ale už som sa pokúšal aj v predchádzajúcej odpovedi vysvetliť. Ak existuje nejaký celý rámec a škála príležitostí, tak môžeme tam identifikovať niektoré tie časti, ktoré sa týkajú e, zručností, ktoré sú slabšie. Hej? A práve by sme potom mali navádzať ľudí, aby sa správne zamerali na tie veci, ktoré treba rozvíjať, ktoré ešte teraz predstavujú slabiny. A v tomto máme povinnosť uberať sa týmto smerom, ale nemôžeme E, proste urobiť to, že im budeme nariadovať ľuďom, že tomuto sa musíte e, venovať. Samozrejme, máme vytvárať ale podmienky na lepšiu spoluprácu. A určite aj komisia, aj parlament, aj členské štáty v tomto majú svoje pôsobenie. Ďakujem veľmi pekne a teraz končíme druhé kolo. Chcem vám poďakovať a odovzdávam slovo spolupredsedajúcemu pánu Aguilarovi. Ďakujem pani Ferhajen. 25 blokov otázok máme za sebou. Ehm, možno niektorí prekročili mierne ten čas 5 minút, ale blížime sa aj tak ku koncu tohto spoločného zasadnutia. Kým však tak učiníme, máte slovo vy na svoje posledné slova na tomto spoločnom zasadnutí posledných 5 minút na záverečné stanovisko, kým ukončíme toto e, zasadnutie. Je veľmi neskoro. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za túto e, plnohodnotnú e, diskusiu, ktorá mi jasne ukázala jednu vec. Nemožno pochybovať od jednej veci, ktorú som tu dnes videl, vysokú mieru odhodlania a e, rigorózneho prístupu z vašej strany, pokiaľ ide o pôsobnosť vašich výborov. A druhú vec, ktorú chcem urobiť, je povedať to, kým si žiadam vašu podporu a dôveru, že pr- práca, ktorú mám robiť, je prácou, portfóliom, ktoré tu ešte nebolo. Je to nové portfólio a Prvá otázka by mala byť, prečo? Prečo je potrebný tento rezort v tejto novej vláde, v tejto novej komisii, ktorú e, novozvolená predsednička zvoláva? E, a tá odpoveď, ktorú vám chcem dnes povedať, je tá, že hoď tá práca je nová, problémy sú staré sú zakorodené v spôsoby, akým naše spoločnosti sa vyvíjali Prinieslo to organizačnú logiku tej fra- fragmentizácie, fragmentácie. A spolu s pomocou kolegov komisárov e, mám riadiť ich prácu, aby sme nielen pokročili e, na, tej, na tomto stavenisku, aby sme plnili to, čo sme si e, vám slúbili v júli, ale tiež, a to je pre mňa E, dôležitejšie než pre ostatných. Dávať toto dohromady formou unifikovaného e, naratívu, dobrých e, skúseností, zručností, inklúzie, rozmanitosti, bohatosti, hodnot, čo nám pomôže spevniť túto tolerantnú, tieto tolerantné spoločnosti zajtrajška. Je tu veľa víziev, ale ja dúfam, že pochopíte môj skromný vklad e, pre napredovanie tejto agendy. Za toto budem bojovať a verím, že to spoločne budeme vedieť v budúcich 5 rokoch aj splniť. Ďakujem vám. It's us to thank you, Vice... My ďakujeme a čakám všetkým, a ďakujem všetkým e, poslancom v takúto neskúru hodinu. Taká vysoká účasť. Záverečná poznámka tohto dlhého zasadnutia. Viac než 3 hodiny už tu sedíme, že vám prináleží portfólio, ktoré je plné E, ak nie námietok, tak rôznych poznámok, počiarov a otázníkov. Je tu európsky spôsob života, ale takýto neskorý, takáto neskorá hodina práce nie je v súlade s európskym spôsobom života. A druhá vec, možno je tu európsky spôsob života, ale nie len jedna verzia, ktorá je povinná. Ak je tu nejaký spôsob života, je otvorený, inkluzívny, má e, diverzitu a pluralizmus. Chcem poďakovať tým prítomným a oznámiť, že ja ako predseda výboru LIBE a ako moja spolupredsednička budeme e, viesť zasadnutie koordináta, aby sme dobre e, posúdili výsledok tejto diskusie, ktorú sme práve počuli. Ďakujeme vám, pán Schýna, zdezignovaný eh, podpredseda. Želáme vám veľa šťastia. I ja chcem poďakovať pánu Skínasovi. Veľmi sme očakávali túto širokú diskusiu a ja chcem len povedať slova vďaky za to, že ste odpovedali všetky eh, nadnesené otázky vám, poslancom, za otázky chcem poďakovať, pretože vy ste boli tiež súčasťou tejto rozpravy. Tiež chcem poďakovať spolupredsedovi, pánu Aguilarovi. Dobre sme tu spolupracovali a tiež našim službám, ktoré to organizovali toto stretnutie, že tak hladko prebehlo. Ešte našou ďalšou úlohou bude to, že budeme hodnotiť vypočutie tohto večera a ja vás chcem poprosiť, aby ste 22.15 spolu s koordinátormi z Líbe a Kultu sa dostavili na stretnutie koordinátorov ASP 1G3. Prosím vás, prosím tichšie, aby som mohla povedať všetko. Minútku pozornosti vás poprosíme. Ešte sme neskončili. Stretnutie koordinátorov sa uskutoční o štvrt na 11 ASP 1G3. Poprosím všetkých koordinátorov za Líbe a Kult, prídite na čas, aby sme mohli dnešnú vrácu završiť. Pridružený výbor EMPL takisto bude zastúpený v osobe jedného z predsedov výboru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 Uh, Chcem poďakovať aj tlmočníkom, ktorí nemali ľahkú prácu. A poprosím teda krátky aplauz pre osoby v kabínach, ktoré nám pomohli s jazykovým režimom. Tlmočníci taktiež ďakujú.